Uh, Vážená pani ministerka, vážený pán veľvyslanec, uh, vážení kolegovia, kolegyne, je mi potešením môcť zahájiť toto zasadnutie a privítať medzi nami pani ministerku. Ďakujem za to, že ste si našli čas na to, aby ste prišli na náš výbor. Vážená pani ministerka, kvôli geopolitickej situácii vaša krajina Pakistan je vlastne e, v prvých radoch boja proti extrémizmom nielen na hraniciach, ale aj vo vnútri. E, vaša vláda sa snaží posilniť právny štát a e, bojovať alebo zmierniť vnútorné a vonkajšie pnutie. Vy sa snažíte o normalizáciu vzťahov s Indiou. Bolo to možné? pretože obidve strany sa dohodli, že ich e, vzťahy nebudú e, dominované e, kašmírským sporom. Potom spolupráca s NATO a USA, to určite nie je jednoduché a zahraničné vojske, ktoré sa budú stiahovať rok z Afganistanu, to Eh, určite prináša so sebou isté otázky a obavy u vás. Vážená pani ministerka, musíte nájsť rovnováhu medzi pakistanským záväzkom bojovať proti extrémizmu a terorizmu a sklbiť to s názorov verejnej mienky. Vy ste prvou ministerkou e, bola a ste dôkazom toho, že Pakistan je modernou krajinou, e, v ktorej ženy majú pomaly tie isté práva ako muži. Takže dovolte, aby som vám teraz dala slovo. Ja myslím, že potom e, odznejú aj otázky a bude rozprava. Ďakujem pekne. Pani predsednička, úvodom chcem povedať, že je to pre mňa moju krajinu naozaj výnimočná príležitosť byť tu na pôde Európskeho parlamentu a hovoriť o výzvach, s ktorými sa stretávame v Pakistane, ale chcem hovoriť aj o výzvach, ale netýka sa to iba Pakistanu, ale celej oblasti. Dúfam, že sa k tomu dostanem trošku podrobnejšie. V prvom rade e, vy ste e, hovorili o niečom dôležitom. Ja som rada, že sa to aj uznáva Ehm, za posledné 4 roky demokratickej vlády v Pakistane myslím, že je jasný dôraz, eh, ktorý sa aj uznáva. Mňa to teší. Ide o to, že eh, naozaj treba zaručiť mier v rámci našich eh, hraníc aj za hranicami. My sme naozaj sa všemožne snažili o dobré vzťahy s našimi okamžitými susedmi, či už s Indiou, to je z okolností krajina, s ktorou e, máme 60 ro- rokov e, konfliktných e, vzťahov, viedli sme tri vojny, ale je jasné, že je to územný spor, týka sa to aj Kašmíru okrem iného ale my sme sa zhodli, že bude dôležité vytvoriť eh, také prostredie, kde by nebolo jediná možnosť eh, vzťahu s Indiou iba vojna, ale hlavne dialog. A v tomto kontexte Pakistan sa eh, rozhodol zvrátiť 40-ročnú politiku, takže sa snažíme znormalizovať vzťahy s Indiou. A India je jediná krajina, s ktorou Pakistán má e, istý pozitívny zoznam, ktorého sa snažíme držať. Teraz už máme skoro úplne normálne obchodné vzťahy. Snažíme sa zapojiť e, aktérov z obidvoch strán, tí, ktorí majú záujem o mier a o spoločnú budúcnosť v tejto oblasti. Ale keď sa pozrieme na západ, Afganistan, to je krajina, s ktorou máme veľmi e, odlišné E, dejiny ako s Indiou. V Afganistane napríklad za posledné 30 ročia sme e, prijali skoro 3 milióny afgánskych utečencov. E, otvorili sme im naše školy, naše vysoké školy, naše mesta sú im otvorené. A hlavne v poslednom desaťročí sa uh, trošku zhoršila situácia na afgánsko-pakistanskej eh, hranici, je tu väčšia nestability. Takže my sme sa z dejín poučili to, že mier a stabilita v Pakistane nie je možná, ak nie je e, stabilita v Pakistane. E, máme viac ako 6 tisíc dlhú kilometrov, viac ako 7 tisíc kilometrov dlhú hranicu a každý deň 56 tisíc ľudí prekračuje túto hranicu e, nezákonne. To má priamy dopad na situáciu v Pakistane. E, my sa naozaj snažíme, aby sme e, vo vzťahu s Afganistanom uľahčovali dosahovanie mieru, stability a prosperity. Nemáme v úmysle ísť ďalej. No a tu sme naozaj spravili veľké gesto e, v minulosti. Prezident Zardari prizval e, prezidenta e, Afganistanu, aby bol prítomný na tom inauguračnom ceremoniáli. Bolo to naozaj dôležité, aby sme my ako Pakistan vyslali takýto odkaz, že chceme s nimi mať rovnocenné, zvrchované vzťahy a taktiež sme e, oveľa e, častejšie e, vycestovali do Afganistanu a to patrí, platí aj naopak. Naposledy v piatok bol na návšteve u nás môj rezortný kolega a snažili sme sa aj v New Yorku začať diskutovať o dohode o strategickom partnerstve medzi Pakistanom a Afganistane je tu e, ešte také bezpečnostné vákuum, hlavne vo Vaziristane. Takže treba naozaj sa na to pozrieť z hľadiska vojenského, spravodajského, inštitucionálneho aj politického. To bude mimoriadne dôležité. Treba, aby naše inštitúcie naozaj vzájomne pracovali. Ak sa chcete pozrieť na to, kam sa uberá demokratický Pakistan, tak si myslím, že je dobre sa najskôr pozrieť na zahraničnú politiku. Ale dobre, poďme ďalej. Ja som eh, hovorila o tom, ako sa snažíme pôsobiť eh, v okamžitom susedstve. Ale teraz k Pakistánu. Možno, že za, eh, cudzinci nás často vnímajú ako chaos. Ide o to, že inštitúcie v Pakistane si musia nájsť svoje ústavné miesto, či už ide o parlament, alebo o skutočne e, nezávislé súdnictvo, alebo občianskú spoločnosť, média, alebo iné štátne inštitúcie. Všetci sa snažia o tú ústavnú rovnováhu, ktorá vyplýva z ústavy z 83. Teraz by som rada poukázala na e, dva, tri hlavné úspechy demokratickej vlády za posledné 4 roky. To najdôležitejšie podľa mňa je následovné. Keď naša vláda nastúpila, prezident Zardari v prvý, ako prvý povedal, e, že tá e, vojna, ktorú vnímajú ako nanútený zo západu, už nemôže zabíjať naše deti, našich chlapcov, dievčatá našich vojakov. Takže vďaka tejto vláde sa podarilo zakročiť proti extrémizmu a to bolo naozaj bezprecedentné. A vďaka tomu sa aj prostredníctvom parlamentu podarilo uskutočniť dôležité vojenské e, operácie napríklad na juhu Vaziristanu, okrem iného. Takže keď táto vláda nastúpila, iba 30 um, regiónov, kde vládnu jednotlivé kmene, boli pod vládnou kontrolou. Teraz sa to výrazne zlepšilo. Takže ide o to eh, vytvoriť akýsi verejný priestor, aby sme potom mohli robiť to, čo je správne pre štát a pre jeho obyvateľov. Ďalšia vec. Treba napraviť veľa zlého v Pakistáne, pretože Pakistán e, vznikol ako e, spolková krajina s provinciami, s e, istou autonómiou aj zdrojmi, ktoré mali prispievať k rozvoju celej krajiny. Teraz prostredníctvom rôznych vlád sa to trošku zanieslo. Ústava bola viackrát e, pozmenená, doplnená. No a keď táto vláda nastúpila, tak e, v parlamente parlament vy dobre poznáte, ale ak nemáte e, väčšinu, ako politická strana, tak musíte vytvoriť e, koaličnú vládu, ale tá už nie je tak účinná ako e, vláda e, s jednou jedinou stranou a taktiež, ak vám chyba naozaj prevažná väčšina. Ale napriek tomu sa podarilo trojštvrtinovou väčšinou trikrát pozmeniť ústavu Mm, najskôr sme sa vrátili k ústave zo 73. a obnovili e, právomoci provincií. Potom druhá e, zmena ústavy, ďalšie posilnenie e, volebného výboru v Pakistane a, a posilnenie nezávislosti a jeho prostriedkov. No a vďaka tomu môžeme zaručiť, že tie vzťahy medzi jednotlivými provinciami a provinciou a spolkom sa ujasnili. Je jasno v zodpovednosti a v zdrojoch. Napríklad v oblasti zdravotníctva, vzdelávania na to e, sa im poskytlo oveľa viac prostriedkov v porovnaní s minulosťou a taktiež Národný finančný výbor rozdeľuje prostriedky medzi jednotlivé provincie a e, spoločnosti spolky, ale eh, v podstate tento výbor už nepracoval posledných 20 rokov. Nebolo možné jednoducho dopracovať sa ku konsenzu a my sme sa eh, rozhodli, že je na čase, aby spolok dal provinciám viac, ako si možno dokonca len zo zákona eh, zaslúžia. Takže tento mechanizmus rozdeľovania opäť funguje. A ešte niečo, čo je ešte dôležitejšie a možno, že to trošku je znepokojúce. Aj keď sme radi, že EÚ považuje e, ľudské práva a sociálne zabezpečenie za dôležité témy, pretože vy ste pre nás príkladom spoločnosti a my ako Pakistan sa vás snažíme dobehnúť E, my sa snažíme, e, teda vy sa snažíte chrániť tých najzraniteľnejších. Žiaľ, v mojej krajine a v podobných krajinách potrebujete zákony e, na chránenie, ktoré budú chrániť zraniteľných a potom vybudovať celý ten systém. Ja som rada, že môžem zastupovať vládu, ktorá sa rozhodla chrániť zraniteľných každý deň naozaj by sme chceli byť krajinou e, sociálneho zabezpečenia. Žiaľ, v súčasnosti nemáme na to ešte dostatočné zdroje. No a my sme sa preto rozhodli, že napriek e, obmedzeným zdrojom, ktoré máme k dispozícii, sme chceli konať zodpovedne a e, chrániť tie najzraniteľnejšie vrstvy. Takže sme začali s podporným programom, ktorý podporuje eh, domácnosti eh, tých zraniteľných vrstiev, poskytuje im sociálne zabezpečenia a iné, eh, napríklad pracovné miesta a tak ďalej. Aby to bolo ešte väčším prínosom, tak sme sa rozhodli že namiesto sumy, ktorú dáme hlave rodiny, dáme tie peniaze žene aby sme posilnili jej pozíciu v rámci domácnosti, pretože ona je teraz zdrojom príjmu. A okrem toho sme píšli na to, že za posledné 4 e, roky sme prijali historickú legislatívu na ochranu žien. Sú to tri dôležité zákony. Ochrana žien pred domácim násilím, to ešte doľaďujeme, ale aj ochrana žien na pracovisku, e, taktiež stíhanie tých útokov kyselinou a taktiež máme nezávislú ľudskoprávnu komisiu, ktorá sa snaží zlepšiť e, postavenie e, žien v Pakistane. Toto je naozaj veľmi dôležité. To sa nám podarilo doteraz. Takže mňa by naozaj veľmi zaujímali eventuálne otázky, ale chcem povedať, že celkovo Pakistan eh, sa stretáva s mnohými výzvami, ale my naozaj sa snažíme eh, prichádzať aj s riešeniami a v posledných 4 rokoch sa nám to vo veľkej, do veľkej miery aj eh, podarilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Toto naozaj bolo veľmi bohaté na informácie. Najskôr pán Salafranka ako koordinátor. Gracias. Eh. Ďakujem pani predsedajúca, vážená pani ministerka. Počkáme, kým si pani ministerka založí slúchadla. Dnes máme našťastie dosť času. Sí, eh, señora ministra, Počujeme sa? V mene EPP by som vás rád privítal a poďakovať vám, že ste boli ochotná zdieľať čas If you could move, please. Mohli by ste sa posunúť, prosím? O, to je odkaz pre kameramana. Eh, Ďakujem pekne, pani ministerka, v mene EPP. By som vám rád veľmi špeciálne poďakoval za to, že ste tu dnes medzi nami. Brusel je mesto trochu postihnuté zlým počasím, preto nás tu nie je veľmi veľa, ale v každom prípade tá podstata je tu a preto ešte raz vás vítam. Prvá otázka k všeobecnej politickej klime, ktorú zažíva teraz vaša krajina. Spomenuli ste rôzne E, hnutia, ktoré sa e, snaží nejakým spôsobom začleniť do spoločnosti, vplyv na výkonnú moc a tak ďalej. Chcel by som vedieť, aká je všeobecná politická situácia vzhľadom na budúce voľby vo vašej krajine. Ak mám správne informácie, tak by mali byť budúci rok. Znepokojuje nás pani ministerka, vy viete, Európsky parlament na oktobrovom plenárnom zasadnutí prijal uznesenie o prípade mladej ženy Malala, ktorá bola Talibanom. E, Je, Taliban sa aj vyhrážal smrťou a chcel by som vedieť, čo vaša vláda urobila preto, aby táto mladá žena bola zachránená. S radosťou sme prijali e, informácie o tom, aké opatrenia ste prijali v oblasti rovnoprávnosti a práv žien a postavenia žien v spoločnosti. Chcel by som vedieť o tomto konkrétnom prípade, aká je situácia a vo všeobecnosti, aké opatrenia v tomto kontexte chce prijať vaša vláda. A ešte záverom, aby som nechal čas aj pre kolegov. Spomenuli ste, že keď situácia v Afganistane sa destabilizuje, tak to samozrejme má priamy dopad na vašu krajinu. Hovorili ste o 2600 kilometroch spoločných hraniach a o e, veľkom počte e, ľudí, ktorí každoročne prekr- každodenne prekračujú hranice vašich krajín. Aká je situácia po stiahnutí sa ako si myslí, aká bude situácia v Pakistane, keď sa stiahnu v roku 2014 medzinárodné jednotky, k čomu dojde, či sa zvyši nestabilita, alebo ako to vy vidíte. A záverom, ako mienite čeliť tej výzve, ktorú predstavuje Taliban? A ako vaša kľúčová krajina môže úspešne pomôcť riešeniu tejto zložitej problematiky. Ďakujem za pozornosť. Môžeme si vypočuť viaceré otázok, alebo chcete odpovedať hneď? Ak by som mohla odpovedať, tak odpoviem hneď. Takže Dovolte mi najprv vyjadriť slova uznania, pretože už na začiatku som to asi mala povedať, že Európska únia bola veľkou podporou vo vzťahu k vývoju našej krajine. Treba to skutočne povedať takto. E, prišli ste nám pomôcť vždy, keď sme to potrebovali, vždy, keď sme vás oslovili. A preto by som sa chcela špecificky poďakovať predovšetkým za e, pomoc po povodniach v roku 2010 my sme zastávali názor, že ak je tu možnosť, ako pomôcť krajine, ktorá je pod hrozbou terorizmu, ktorá bojuje e, s týmto fenoménom, tak treba to, treba to vyriešiť práve takýmto spôsobom, ako ste nám pomohli. Pýtali ste sa na všeobecnú politickú klímu v našej krajine. Za posledných 60 rokov v našej krajine bude to poprvýkrát, kde chceme završiť e, prvé kompletné legislatívne obdobie. To sa bude končiť budúci rok. Takže to už ako taký ja ako taký hovorí o politickej klíme v našej krajine. Samozrejme sú tu viaceré politické skupiny, ktoré majú ambície uberať sa svojim vlastným smerovaním, ale napriek tomu som už povedala na samom začiatku, viaceré z týchto rozličných politických strán, ktoré budú vo voľbách proti sebe kandidovať a ktoré majú aj odlišné agendy, tak jednoducho sa zjednotili nie iba jedenkrát, ale trikrát na to, aby podporili ústavné zmeny, ktoré vyžadovali dvojtretinovú väčšinu. A to si vyžaduje, že tu máme určitú politickú zrelosť v našej krajine, v našom systéme. A keď bola potrebná vojenská operácia, tak to podporili všetky politické strany. A to celkom jasne pokazuje na to, že keď ide o štátny záujem, tak politické strany a politický systém ako taký skutočne sú zrelé na to, aby reagovali na tieto jednotlivé výzvy a potreby. Takisto ste hovorili o legislatíve a exekutíve. Pokiaľ ide o legislatívu, tam máme parlament a potom máme vládu, ktorá je exekutívnou zložkou možno by sme sa mohli na to pozrieť, ako fungujú, ale predsa len pokiaľ ide o tú dôležitú legislatívu, ktorá tu je, to si vyžaduje takisto podporu vlády, ale predovšetkým to musí podporiť parlament. Takže exekutíva ako taká doteraz fungovala takisto veľmi dobre. Potom ste tu hovorili o ochrane A pokiaľ ide o to malé dievčatko, na ktoré sa zautočilo na Malalu, tam pokiaľ ide o jednotlivé náklady, to budeme musieť ešte dosledovať. Už pokiaľ tu bola hrozba zo strany e, teroristov, tak vláda sa snažila zabezpečiť aj pri už minimálne troch príležitostiach e, ochranu. Rodina to jednoducho odmietla. Je to našou zodpovednosťou sa teraz o ňu postarať a my sa tomu budeme skutočne vážne venovať. Ale chcela by som povedať, že celý Pakistán sa jednoducho postavil za to, za čo sa postavil aj Malala, pretože v slobodnom Pakistane bude mať každé dieťa nárok na vzdelávanie a uplatniť toto právo. To znamená, ona, tu je určitou, ona je určitým reprezentantom tejto vízie, ktorú tu máme a a takisto aj boja proti tomu, čo tu prehlasuje určitá menšina, ale bohužiaľ táto menšina má zatiaľ silný hlas. A po tomto útoku ako takú sa celkom jasne poukázalo na to, že celý Pak- Pakistán sa postavil za tú víziu, ktorú reprezentovala Malala, za jej práva a uplatnenie týchto práv. Potom ste tu ešte hovorili o Afganistáne a o tom, ako situácia v budúcnosti bude vyzerať, že či teda bude stabilná alebo nie. Myslím, že tá odpoveď na túto otázku je z mojej strany momentálne nemožná, pretože my, sa, my tejto odpovedi dospejeme v tom zmysle, keď uvidíme, že čo sa udeje v tom prechodnom období do roku 2013. Toto sú všetko veľmi dôležité mesiace a roky, ktoré, teda hlavne mesiace, ktoré máme pred sebou. A čo sa udeje od dnešného dňa do roku 2014, či sa nám podarí tie okolnosti ústražiť tak, aby jednoducho demokratický proces už bol nezvratný. Sme schopní zbaviť sa násilia, aby naše politické strany skutočne spoločne sa usilovali o mierové súžitie v našej krajine. To sú všetko otázky, ako, na ktoré potrebujeme odpovede a týka sa to toho, ako naložíme v najbližšej budúcnosti so súdom v našej krajine, teda do roku 2014. Ale predsa len by som ešte chcela povedať, že skutočne som rada a ma potešilo a celkom jasne som to aj vyjadrila, keď generálny tajomník NATO povedal, že buďte si istá, že my nechceme dospieť do situácie nejakého bezpečnostného váku a vo vašej krajine. A to je veľmi dobré, že takéto uistenie tu bolo. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani Pecnička, ktoré zostane slovo pán Višnin. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Vigenin. V mene socialistov tohto parlamentu by som vás chcel uvítať v Európskom parlamente a chcel by som povedať, že my sme vždy radi, keď vidíme ženu v takejto vysokej politickej pozície, pretože jednoducho my sa môžeme poučiť z tejto situácie. Keď vidíme, že keď sa stretnú napríklad ministri zahraničných vecí Európskej únie, tak by ste si mysleli, že ako keby zo zákona táto oblasť bola vyčlenená iba pre mužov. Takže v tomto zmysle vám skutočne blahoželám. Moja otázka pre vás možno nie je naviazaná na zahraničnú politiku, na 100%, ale predsa by som sa chcel spýtať, že ako ekonomická kríza dopadá na Pakistán, aké sú tu sociálne výzvy, ktoré s tým súvisia. Pretože tie sociálne problémy majú vplyv, priamy vplyv na schopnosť extrémistov robiť nábor nových ľudí pre ich nekalé úmysly. Takže v tomto zmysle by som sa chcel spýtať na to, že či ste zaznamenali určitý progres, pokrok v boji proti extrémistom. Takže nebojujú e, vonkajší svet extrémizmu smerom na vašu krajinu, ale vy bojujete proti týmto extrémistom. Ale ja si uvedomujem, že sa to nedá urobiť iba prostredníctvom vojenských operácií a policajných operácií ale aj iným spôsobom. A to sa chcem spýtať, ako sa to dá dosiahnuť a ako je to celé prepojené na tú oblasť vzdelávania, pretože ja si uvedomujem, že čím viac sú ľudia vzdelaní, pretože všetky mladí, tak tým menej majú záujem participovať na nejakých extremistických aktivitách. Takže tá moja otázka znie nasledovne. Aké sú tie konkrétne opatrenia z vašej strany, strany a ako riešite sociálne otázky, ktoré súvisia s bojom proti extrémizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani ministerka, nech sa páči. Myslím si, že máte v plnej miere pravdu. Pardon. Takže tieto dve veci sú úzko prepojené a vy si si uvedomujete, že my sme chceli od sveta, aby nám pomohol boj proti terorizmu a to sa dalo vyriešiť iba hospodárskymi príležitostami pre našu krajinu, našim občanom a našej krajine. A preto som skutočne vyjadrila moju a našu vďaku za tieto konkrétne typy pomoci, za pomoc pri rekonštrukcii krajiny v pohraničných oblastiach, Predovšetkým v tom zmysle, aby ľudia skutočne mohli podnikať, aby mali nejakú alternatívu a nemuseli sa iba uberať cestou militantných súdkov. A pokiaľ ide GSP plus pre Pakistan, táto pomoc, to je takisto obrovská pomoc. To sú externé záležitosti, ktoré pomáhajú našej krajine. My sme sa posledných 10 rokov na tejto mm, vojne prerobili 70 miliard dolárov. Takže pokiaľ ide o priame zahraničné investície, tieto sú potrebné, avšak pokiaľ ide o investície, investície musia ísť do bezpečného prostredia. Za posledných 10 rokov toto prostredie u nás nebolo veľmi bezpečné, ale posledné mesiace predovšetkým boli povstania na pakistánsko-afgánskom území, tam došlo k masakru vojakov a treba povedať, že takéto skutočnosti neprispievajú k bezpečnosti prostredia. A pokiaľ ide o sociálny charakter a pokiaľ ide o vzdelávanie, ktoré ste spomenuli, ja som na úvod spomenula, že my dávame veľa zdrojov do tých provincií, ktoré sú zodpovedné za to, aby zabezpečili proces vzdelávania. V ústavných dodatkoch, ktoré som spomínala, tak tam uvádzame nielen právo každého dieťaťa na vzdelávanie, ale aj zodpovednosť štátu a provincie, aby zabezpečil to vzdelávanie. Takže týmto je to teraz ukotvené v ústave. Takže postupne v, tomto, v tejto oblasti zaznamenáme pokrok. Ale pokiaľ ide o medzinárodné kontakty, my sme radi, že ste nám pomohli, pokiaľ ide o preferenčný vstup na trh ktorým ste vlastne na týmto spôsobom pomohli a my si uvedomujeme, že týmto spôsobom ehm, zaznamenáme v budúcnosti veľké mm, hospodárske možnosti pre našich občanov a to je najlepší spôsob, akým sa dá ponúknuť určitá alternatíva tým, ktorí ju hľadajú. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. Teraz dostane slovo pán Charles Tenok ako koordinátor ICR a potom dostanú slovo ďalší traja kolegovia, ktorí žiadali o slovo pán Sa- pán Zajac, pán Mon, pán Scholz a pani Hake. Ďakujem. Však vy ste žiadali o slovo? Prepačte, nevšimla som si vás. Takže ja sa postaram o to, aby ste sa k slovu dostali. Ale teraz dostane slovo pán Tenok. Ďakujem veľmi pekne. Tu som, tu som, pani ministerka. Vítam vás v mene našej pozitskej skupiny my zastrešujeme predovšetkým konzervatívnych poslancov z Veľkej Británie a my máme skutočne veľký, veľkú snahu pomôcť vašej krajine. Za ostatné roky ja som sledoval záležitosti, ktoré sa týkajú oblasti život ľudských práv, pokiaľ ide o práva kresťanských minorít, pokiaľ ide o zabíjanie žien, na ktoré tu už bolo poukázané, ako aj pokiaľ ide o prenasledovanie, údajné prenasledovanie etnických skupín, ktorých komunity máme aj v Londýne mám ich aj medzi mojimi voličmi v Anglicku. Avšak pokiaľ ide o moslimov, ktorí sú v Pakistane zakázaní, určitá vetva moslimov a ktorí sú pozvaní dnes v parlamente na večeru, ktorú ja usporadujem a zajtra sa aj vyjadria. Viacerí e, z nich majú pôvod v Pakistane. Mohli by ste mi vysvetliť, prečo táto mieru milovná moslimská komunita je zakázaná v Pakistane a prečo je umožnené také práva ako v takých krajinách ako Bangladeži. A pokiaľ ide o politiku samotnú, mohli by ste sa vyjadriť, pokiaľ ide o stav um, politiky, ktorý máte s Indiou, napríklad terorista Laška Tojbaj môžeme túto celú záležitosť ohľadne tohto teroristu uzavrieť, alebo sa vzťahy z, z Delhi a Islamabadom môžu nejako iným spôsobom opísať. Tradične vaša krajina má politiku zahraničných vecí v takom zmysle, že sú tu určité obavy, pokiaľ ide o sťahovanie ISAF je to určitá možnosť, ako sa znovu dá zvýšiť miera Talibanu v vašej krajine. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujem, to bolo viacero otázok, hovorí pani predsednička. A to už tak býva. Môžem teda požiadať viacerých rečníkov. Teraz zostane slovo pán sa ja ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, vítame vás. Skutočne som rád, že ste prišli medzi nás, že ste s nami dnes popoludne v Európskom parlamente. Ja som predsedom skupiny priateľov Pakistana. V mene tejto skupiny vás srdečne vítam. Chcel by som vám zablahoželať eh, za skutočne eh, presný začiatok dnešného, dnešného zasadnutia. To gratulujem aj pani predsedničke. A teraz pár otázok. Pokiaľ ide o štatút mm, zvýhodnenej krajiny. Eh, vy ste vy jednoducho patríte k tej skupine krajín ako aj iné, e, v rámci ktorých sa vaša krajina do istej miery uprednostne z obchodného hľadiska. A predstavitelia vašej krajiny boli u nás v parlamente, ktorí nás uistili o prospešnej situácii takéhoto zvýhodnenia. Pokiaľ ide o Malalu, tak toto je skutočne prípad, ktorý dojal celý svet a nedostal iba, nedojal iba Pakistan a myslím si, že skutočne má to výpovednú hodnotu v tom zmysle, že sú tu určité zdieľané hodnoty, v tom zmysle, že viacerí e, ľudia, ktorí sa dozvedeli o tejto situácii, e, sa zomkli a žiadali, žiadali nápravu situácie. Treba povedať, že v tejto situácii pomohli e, pomohlo predovšetkým Spojené kráľovstvo, je veľmi vítaná v našej krajine a Momentálne, aspoň po tých informácií, ktoré mám, sa aj darí už lepšie. Avšak otázka, ktorú by som sa chcel spýtať, pokiaľ ide o budúce voľby, vy viete, že Európska únia v minulosti bola zaangažovaná na pozorovateľských misiách. Máte určité informácie ohľadne toho, že aké pozorovateľské misie budú prítomné v Pakistane a či my ako Európska únia budeme mať možnosť pracovať na, základe, na tom základe, ako sme už zvyknutí. A na záver, pani ministerka zahraničných vecí, pokiaľ ide o tú skúsenosť, ktorú majú viacerí občania Európskej únie s tým, keď chcú navštíviť Pakistán, tak je tu rastúci trend únosov a dokonca aj prípadov zabitia. Sú tu prípady napríklad celoeurópskej únie, napríklad Mohamed Paves, z Veľkej Británie, traja britskí obyvateľia, ktorí šli do Pakistánu a ktorí boli zabití. Nikto sa nedostal pred súd, rovnako Mahik Malavek Kidnam, ktorý bol unesený a vrátil sa do, Európskeho, e, do, do Veľkej Británie a potom išiel do Pakistánu, aby dostal ľudí pred súd a tam bol zabitý. Uh, jeho rodina ho už vtedy nevidela. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť aj na ten skutočne dojemný prípad, ktorý momentálne e, vo Veľkej Británii týka sa to Tia Angem Wilkinsonovej, ktorá má otca, ktorý je momentálne vo väzení, pretože ju pred 4 rokmi uniesol z Veľkej Británie, momentálne nevieme, kde je v Pakistane. My potrebujeme pomoc pakistanských úradov, aby sme sa presvedčili o tom, že sa aj dobre darí a aby sme ju mohli, ak sa to podarí, doniesť do Veľkej Británie. Ja samozrejme vám dám konkrétne prípady a dám ich aj ministrovi zahraničných e, vecí. Ale chcel by som vás požiadať, aby ste skutočne pomohli, ako sa to len dá, aby sa tento britský občan dostal naspäť do svedomovskej krajiny. Ďakujem, kolegovia. To všetko sú veľmi dôležité otázky, ale hovoríte príliš dlho, preto by som vás rada poprosila, aby ste boli stručnejší pri kladení otázok. Ešte jeden rečník, pán Mian Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste si vzali sluchadlá, pretože budem hovoriť po španielsky. E, v pondelok na začiatku schôdzi. To nie je dobrý termín na to, aby ste pricestovali ako návšteva, pretože my, ktorí sme z takých vzdialených krajín, tak máme niekedy problémy pricestovať, ale my aj pán Salafranka a pán Jane sme pricestovali zo Španielska, aby sme si vás vypočuli. Ako to vidíte vy po znovu zvolení prezidenta Obamu, vzťahy medzi Pakistanom a USA, ktoré za posledné roky prešli určitým turbulentným obdobím. Neboli to vzťahy jednoduché a to sa už síce vyriešilo, ale boli prítomné aj jednotky NATO v Afganistane. Čo vy teda očakávate od nového mandátu prezidenta Obamu pre vzťahy vašej krajiny z USA a vo všeobecnosti pre vzťahy vašej krajiny z NATO? Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem. V pondelok popoludní zdá sa, že to je zlý čas pre všetky parlamenty, nielen pre Európsky parlament. Aj u nás je dosť náročné z časového hľadiska, nech sa všetci zídu. Posledná otázka. Za posledných niekoľko rokov sme mali určité zložité obdobia vo vzťahoch s USA, ktoré možno vyplývajú aj z určitého nepochopenia, pretože Pakistan samozrejme je rozhodujúcim hráčom pre zabezpečenie mierového rozvoja Afganistanu a my preto urobíme maximum, aby sa tak aj stalo. A to platí aj pre boj proti terorizmu, pretože to je vec, ktorá sa týka aj našich obyvateľov, aj nášho hospodárstva možno viacej ako kohokoľvek iného a preto je v našom vlastnom záujme, aby sme bojovali proti akejkoľvek skupine, ktorá sa mm, uchyluje k násiliu, aby vyvíjala tlak keď chcú uplatňovať svoju silu a požiadavky. Pokiaľ ide o tie očakávania od novozvoleného alebo znovuzvoleného prezidenta Obamu, Obnovili sme znovu vzťahy a sú takmer v normále. Medzi oboma krajinami panuje dôvera a to poukazuje na to, že ak sa na tom pracuje a ak existuje spoločný cieľ, tak je to možné. Takže ja si myslím, že by to malo byť možné aj naďalej. Naše očakávania sú také, že v Afganistane neostane bezpečnostné vákum, že ten prechod bude naozaj zodpovedný a to očakávame tak od NATO, od USA, ako aj od ďalších krajín. Pokiaľ ide o vzťahy s NATO, Teraz máme spoločný cieľ v Afganistane, ale a je to pre nás veľmi dôležité. Pán Sajat hovoril o postavení Indie. Tu by som povedala toľko. Po 40 rokoch sme v Pakistane preorientovali našu politiku a my máme teraz veľký záujem na tom, aby vzťahy s Indiou neboli akýmsi historickým alebo rukojemníkom histórie. Chceme sa skôr pozerať dopredu a nie dozadu a chceme vnímať tento vzťah medzi oboma krajinami aj z hľadiska regionálneho. Je jasné, že pre Brusel sú to regióny, ktoré sa e, novo vyvíjajú, nie jednotlivé krajiny. Napriek všetkým úlohám, ktoré EÚ má, tak je EÚ vynikajúcim príkladom na, tom, na to, ako sa dokáže, ako dokážete spolupracovať a to je príkladom aj pre nás. Takže v našich vzťahoch s Indiou chceme pracovať tak, aby sme na tie vzťahy naozaj mohli byť hrdí. A pokiaľ ide o prípad Malali Yusuf, ako sa tu spomenulo, áno, za ňu sa postavilo veľa ľudí v Pakistane. Pozorovateľská misia a voľby, áno, to všetko je úloha pozorovateľskej misie a vlády, ktorá takéto misie schvaluje, ale ja si myslím, že EÚ nebude mať problém, lebo je tu dlhá tradícia. Potom niekoľko konkrétnych e, otázok na konkrétne osoby a potom ste ma požiadali o konkrétne uistenie. Ja vás môžem ubezpečiť, že preštudujeme tento e, prípad a urobíme e, všetko, čo sa dá. Pán Tenok, vaša informácia, to, že ahmadirskí moslimovia sú v Pakistane zakázaný, tak táto informácia je naozaj nesprávna. Poprosím, aby to bolo aj v zápisnici a aby to bolo jasné aj v Európskom parlamente, aj v budúcnosti. Títo sú dokonca v e, pakistanskom parlamente zastúpení, takže rozhodne ich činnosť nie je v našej krajine zakázaná. Spomínali ste ten problém e, vražd žien Pakistán, rovnako ako celá série ďalších rozvojových krajín, má veľa úloh, či už sú to otázky sociálne, ekonomické, otázky ľudských práv a podobne, ale za posledné roky sa Pakistan naozaj aktívne snaží tieto úlohy riešiť. Už som spomenula niekoľko príkladov právnych predpisov, ktoré sme prijali a ktoré sa týkajú práve postavenia žien a chránia ich Chceme e, chrániť ekonomicky a sociálne zraniteľné skupiny v spoločnosti a dúfame, že to zmení našu spoločnosť tak, aby sa podobala na tie vaše, ale musíme byť v každom prípade trpezliví, musíme sa povzbudzovať k väčšiemu úsiliu. Spomínali ste o oficiálnych obvineniach siete Isahakány. Povedalo sa, že USA sa snaží v spolupráci s Pakistanom touto problematikou zaoberať. Nedávno americký kongres rozhodol, že táto sieť bude označená za teroristickú. Pakistan veľmi úzko spolupracuje s USA a požiadali nás, aby sme sa k tomu vyjadrili. My sme to tak urobili a to v tom zmysle, že sa k sieti Hakany nemôžeme vyjadrovať, pretože nie je pakistánskeho pôvodu. Ak si americký kongres myslí, že sa táto organizácia má označiť ako teroristická, tak nech sa páči, môžu tak urobiť. S nami to nejak nesúvisí. My ich nejakým spôsobom nepodporujeme v tomto regióne sú určité veci či udalosti alebo fakty, ktoré je potrebné riešiť. My sme e, povedali, Not be a friend of Pakistan. covert... že akákoľvek organizácia, ktorá používa násilie, nemôže byť priateľom Pakistanu. Snažíme sa to dať najavo a spolupracujeme na tom aj s ďalšími spriateľenými krajinami a chceme si v tom navzájom pomáhať. Potom ešte ten komentár k tomu, že žena v pozícii ministerky zahraničných vecí vy máte ako vysokú predstaviteľku pani Kety Eštonovú, my sme na ňu veľmi hrdí a myslím, že aj vy na ňu môžete byť hrdí, pretože je to dáma veľmi efektívna vo svojej funkcii. A tie sociálne a hospodárske loji, to som už spomenula. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ešte sú to štyri žiadosti o slovo. Všetci máte možnosť. Ešte je tu o 10.4 o 16 musíme začať hlasovať, tak poprosím, aby ste boli struční, aby pani ministerka mala možnosť aj odpovedať na vaše otázky. I would appreciate if you could... Uh... by som, aby rečníci uh, sa obmedzili na jednu minútu. Ďakujem. Pani Šáke, kladie otázku. Je to vynikajúca príležitosť na to, aby sme si vymenili názory. Moja prvá otázka, vzťahy Pakistanu s Iránom. Iránom. Ako to vidíte v tom geopolitickom kontexte a vo vzťahu k tým obavám, ktoré panujú v EÚ? A druhá otázka sa týka slobody prejavu hlavne pokiaľ ide o prístup informácií na internete Žijeme v globálnom prepojenom svete. V Pakistane je asi 50 miliónov web stránok a cenzúra môže mať vplyv aj na vse medzi krajinami, ako na to vy nazeráte a je stránka YouTube u vás vo vašej krajine zablokovaná, ak je tomu tak, tak prečo? Predložila vaša krajina nejaké návrhy Medzinárodnej telekomunikačnej organizácii, ktorá teraz zasada v Dubaji a máte nejaké priority v tejto problematike? Naozaj veľmi stručné teraz, teraz pán Scholz. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som poďakoval pani ministerke za jej vystúpenie. a položil by som otázku, aký je postoj Pakistanu vzhľadom na nedávne uznanie Palestíny ako pozorovateľa v OSN. Ako sa pozeráte na iniciatívu generálneho tajomníka Banky Muna, ktorý vyzval eh, na vytvorenie eh, zóny bezbraní na Blízkom východe a potom sú tu správy o úzkej spolupráci medzi medzi pakistanskými továrňami a nemeckými zbrojárskymi firmami Heckler a Koch, ktoré, používajú, ktoré vyrábajú zbrania a tieto zbranie sa používajú v mnohých konfliktoch na svete a existujú určité informácie o tom, že tieto zbranie, ktoré sa v nemeckej licencii vyrábajú v Pakistane, tak sa predávajú do konfliktných oblastí aj na Blízkom východe. Bolo by teda možno dobré, keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. A aký je váš postoj k otázke Kašmíru? Ďakujem, hovorí pani, predsedničku, pán, pani predsednička, pán Atkins. Vždy som bol e, veľmi stručný Imran Khan hovorí, že Pakistan je jedna z najkorumpovanejších krajín na svete. Ak je tomu tak, čo s tým robíte? Pokiaľ ide o zákon o kacírstve a rúhaní, aby ľudia kvôli tomu neumierali za to, že hája práva aj nemoslimov. A teraz ako posledný rečník. Ďakujem pekne. Pani predsednička, Pani ministerka, ja mám dve stručné otázky. Kolegyňa Šáke už hovorila o biostrategickom význame Pakistánu a ja by som sa vás chcel spýtať ohľadne vašich vzťahov k štátom ehm, v oblasti ktorej sa Pakistan nachádza, ale momentálne sú tam takisto určité otázky, ktoré sa týkajú aj vývoju v takých krajinách ako Tadžikistan a Kyrgyzstan, či skutočne táto nestabilita by mohla sa dostať až do Pakistánu. To znamená, susedné regióny sú postihnuté touto nestabilitou. Ďakujem pekne, nech sa páči pani ministerka, máte príležitosť odpovedať. Ďakujem pekne, odzneli tu skutočne zaujímavé otázky. My všetky tieto otázky skutočne berieme vážne pretože tým dostávame určitú príležitosť na to, aby sme objasnili určité nesprávne informácie. Hovorili ste tu o tých trendoch, ktoré sú tu. Pán posol, pýtali ste sa o geopolitickom prepojení s otázkami Blízkoho východu a či tieto zmeny sa nás dotýkajú takisto bytostne. Myslím, že máme strategické vzťahy s viacerými krajinami, predovšetkým e, máme tu spolupráciu GCC a Viaceré krajiny Blízkeho východu vidíme, že sa nachádzajú v zmenách, v situácii, kedy tam dochádza štruktúrálnym zmenám a základy nezávislosti a teritoriálnej zvrchovanosti sú takisto problematické v tejto oblasti. Keď sú tu určité zmeny v týchto krajinách, že tam je snaha dospieť k nejakej zmene a sú schopné dosiahnuť túto zmenu, tak Pakistan podporí takúto zmenu. Videli sme to v Egypte, videli sme to v Tunisku a pokiaľ ide o Egypt, dúfame, že bude mať lepšie vzťahy ako v minulosti. Pakistan je demokratickou krajinou, takže my podporujeme vzťahy s demokratickými systémami v okolitých krajinách. Takisto ste spomenuli ako také krajiny ako Tadžikistan. Nestabilita kdekoľvek na svete, ako vieme, nepozná hranice a pokiaľ ide o tieto menované krajiny, tak s nimi máme dobré vzťahy. Sú to krajiny Strednej Ázie a tieto krajiny sú dôležité pre Pakistan, pretože keď sa Afganistan zastabilizuje, tak dúfam, že sa nám podarí využiť trans- Afganistan ako tranzit no krajinu na to, aby sme naše projekty, ktoré máme s tými ostatnými krajinami, mohli podporiť. Pokiaľ ide o Islamabad, tam sme hovorili o posilnenie vzťahov s Tadžikistánom. Uvedomujete si, čo to bude znamenať pre Afganistán? E, to bude znamenať, že všetci tieto zúčastnené strany budú mať väčší vplyv na stabilitu Afganistanu. Hej, ako sa bude využívať Afganistan ako tranzitná krajina so zvyškom krajín a, a Ázie, tak to vytvorí skutočne dynamické možnosti obchodu. Takže stabilita v krajinách Centrálnej Ázie je skutočne veľmi dôležité na to, aby sme Afganistanu ponúkli takúto možnosť. Pán Atkins, vy ste hovorili o tom, že naša krajina sa nazýva najkorup- najskorumpovanejšou krajinou a čo tým robíme. Ja by som chcela povedať, že my sa teraz snažíme v parlamente schváliť historickú legislatívu, ktorá sa týka kontroly um, korupcie. Ale chcela by som vás pozorniť na toto, že už 3,5 roku po 3,5 roku fungovania našej vlády treba Výbor pre verejné záležitosti, tam sme mali predsedu, ktorý bol vlastne odvolaný zo strany opozície. Takže korupcia je v našej krajine tak ako aj v ostatných krajinách, ale my sa proti nej snažíme bojovať my si uvedomujeme tieto výzvy, ktoré tu máme a považujeme to za výzvy, ale, ako som už povedala, my sa snažíme v rámci zákonov robiť, čo sa len dá, aby sme túto situáciu zmenili. Pokiaľ ide o ten zákon o bohorúhačstve, e, chcela by som povedať, prečo je táto otázka pre nás taká dôležitá, táto možnosť, ktorú tu máme. Chcela by som vás upozorniť na to, že 253 prí, prípadov, ktoré tu máme, možno nehovorím presné číslo, ale je to zhruba 253 prípadov, iba 9 z týchto prípadov boli proti nemoslimom, všetky ostatné sa týkali moslimov. To znamená, keď chcete nájsť nástroj na prenasledovanie nemoslimských komunít, tak musíme napraviť ten názor, ktorý tu máme. Jednoducho to nie je tak. A ešte jedna vec, ktorú chcem spomenúť. Pokiaľ ide o medzinárodný kapitál, v medzinárodné mesta. Ja takisto mm, mám svoju kanceláriu v Islamabade. My takisto čítame noviny o otázke ľudských práv v našej krajine. Chcela by som sa vás opýtať nasledovnú otázku. Kto v Pakistáne e, upriamuje pozornosť Pakistáncov na tieto otázky? Je to Daily Telegraph, alebo New York Times, alebo Washington Post, alebo každé z týchto novín dostávajú informácie z slobodnej tlače v Pakistáne, e, zo strany slobodnej občianskej spoločnosti v Pakistáne. Toto je všetko toto sú všetko kroky, ktoré musíme zvládnuť. A my si uvedomujeme, že sa nachádzame na tej ceste smerom k úspechu. Pokiaľ ide o bohorúhačstvo, tie na posledné prípady, ktoré sme tu mali, to dievča, ktoré bolo prenasledované, e, bolo to kresťanské dievča, bolo prenasledované moslimom, moslimskou osobou a treba povedať, že tá spoločnosť jednoducho vydala túto moslimskú osobu a e, dostala sa táto osoba do väzenia a teraz sa to dievča kresťanské je slobodné a jednoducho určitým um, hrdinom pre viacerých. Takže musíme sa pozrieť na to, ako naša krajina sa vysporadila s týmito otázkami. Ja som skutočne rada, že my prostredníctvom viacerých oblastí, tak parlamentom ako tlače, a hlavne teda prostredníctvom parlamentu, skutočne sme prijali veľké množstvo zákonov, sa snažíme vysporiadať, vysporiadať s viacerými problémami, ktoré tu máme. My ne, nezatvárame oči pred týmito výzvami a my berieme vaše obavy skutočne vážne. Máte pravdu, keď máte obavy. A treba však povedať, že sa snažíme a už sme veľa vecí aj vyriešili. Potom tu bola ešte konkrétna otázka, ktorá sa týka štatutu pozorovateľa Palestíny. My podporujeme Ehm, tento nový štatút, ktorý Palestína ako keby získala s ním silnejší hlas. My sme krajinou, ktorá sa do týchto konfliktov, v ktorých sa ocitla Palestína, ehm, neangažujeme, takže pokiaľ ide o konkrétne detaily, tie treba preskúmať. Potom pokiaľ ide o konflikt v Kašmíre, to je takisto dôležitá otázka. My, sme si, my si myslíme, že pokým sa e, nevyrieši problém medzi Indiou a Pakistánom, tí, ktorí sa za ostatné roky snažili e, tieto situácie vyriešiť, predovšetkým žolnieri, týchto žolnierov budeme môcť odzbrojiť až potom, keď sa tieto problémy vyriešia. Ale je tu určitý spôsob, ako sa dá táto situácia vyriešiť. Dá sa to vyriešiť väčšou nenávisťou navzájom? My si myslíme, že nie. Dá sa to vyriešiť prostredníctvom vojenských krokov a vojen? Pakistan zastáva názor, že sa to nedá takýmto spôsobom riešiť. Takisto Pakistan si myslí, že sa to dá vyriešiť iba prostredníctvom dialogu za rokovacím stolom a preto je veľmi dôležité, aby sme predstaviteľov oboch komunít kašmírskych e, predstaviteľov zaangažovali do týchto rozhovorov, aby prispeli do riešenia tejto situácie. To znamená, preto my sa snažíme vytvoriť prostredie a dialog, e, prostredie pre dialog s Indiou a sú tu viaceré otázky, ktoré sú ešte otvorené. Takže my sa snažíme skutočne nájsť riešenia pre problém. A tá posledná otázka, tá sa týkala Islamskej republiky Iránu a Európskej únie, ako to vníma ako geopolitickú výzvu. Chcela by som povedať, že na začiatok mojich príhovorov som uviedla, že naša vláda je skutočne e, hrdá na to, že sa sústredíme aj na zahraničnú politiku a snažíme sa posilniť vzťahy s našimi susednými krajinami my sa to snažíme aj v prípade Indie, ale musíme takisto zlepšiť naše vzťahy aj s Iránom, pretože aj Irán je tou krajinou, ktorá zdieľa skutočne dlhé kilometre hranice s našou krajinou a preto sa snažíme zlepšiť politické vzťahy s touto krajinou, tak ako to robíme v prípade všetkých ostatných krajín. Je to skutočne veľmi dôležité pre náš región. Takýmto jediným spôsobom sa dá zabezpečiť mier a stabilita v týchto krajinách. Takisto si myslíme, že každá krajina má nárok na mierové využívanie nukleárnej energie a my podporujeme Irán, aby dodržiaval tieto medzinárodné záväzky, ktoré takisto má. Takisto sme tu hovorili o slobode prejavu a cenzúre. Verte mi, pani kolegia, že ak prídete do Pakistánu, Pakistánu a Prečítajte si našu tlač, tak uvidíte, že máme slobodnejšiu tlač ako kdekoľvek na svete, takže skutočne na to dbáme. A ten konkrétny prípad, čo sa týka YouTube, to bolo reakciou na veľmi veľké bezpečnostné obavy, ktoré sme v našej krajine zaznamenali a tak ako to už bolo vo viacerých krajinách, my sme požiadali, aby YouTube zablokoval tento konkrétny túto konkrétnu stránku, nepodarilo sa im to a my sme to museli urobiť potom, keď sa to nepodarilo on. A hneď ako sme to my jednoducho zablokovali, tak niektoré web stránky, ktoré zbytočne robia iba problémy, tak poukázali na to ako nekalý čin. Ďakujem pekne, pani ministerka, ďakujem vám veľmi pekne za vašu ochotu zúčastniť sa na tejto výmene názorov. E, diskutovať s mojimi kolegami v Európskom parlamente. Bolo skutočne zaujímavé počúvať vaše odpovede. Ja sa ospravedlňujem za počasie, ktoré máme v Bruseli. Dúfam, že sa to vylepší, ale ešte raz sa chcem poďakovať za vašu prítomnosť. Ďakujem. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank Thank you very much. you very much. So, colleagues, good afternoon. Vážení kolegovia, kolegyne, pekné popoludne. Pustíme sa do hlasovania, pretože máme dosť ambiciózny program. Ešte chcem pripomenúť, že po hlasovaní budeme diskutovať o situácii v Egypte. Bude tu pán Bernardino Leon, e, osobitný vyslanec EÚ pre Južné Stredomorie. Takže pustíme sa do hlasovania musíme dvakrát hlasovať o tom prvom spise. Z právnych dôvodov nepýtajte sa ma na vysvetlenie, ale to nám odporúčila právna služba, takže e, sociálna zodpovednosť podnikov, podporovať ich záujem o sociálnu e, zodpovednosť a budovať e, alebo dláždiť cestu pre udržateľné inkluzívne oživenie Takže prosím, pripravte si karty a ja si pripravím svoju. Prvý návrh za, proti, kto sa zdržal, schválené. Návrh 2 za, proti, kto sa zdržal. E, návrh 1 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Pozmenujúci návrh 2 za. Pardon, odpada. Takže návrh 3 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. Ústny návrh 2 za. Proti. Pro, kto sa zdržal hlasovania schválené. Návrh 4 odpadá. Kompromis 1 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania schválené. Návrh 8 za proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Ústny návrh 3 za, proti, kto sa zdržal, schválené. Ústny návrh 4 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 32 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal schválené, 36 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 37 za, proti, kto sa zdržal schválené, kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal schválené. 41 za, proti, to sa zdržal, schválené. 42 za, proti, to sa zdržal, schválené. 43 za, proti, to sa zdržal hlasovania. Asi by sme si to radšej overili v prípade návrhu 43 elektronicky. Hlasovanie končím v tejto chvíli. No, tak či tak je to zamietnuté. 44 za, proti, to sa zdržal, schválené. 45 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 46 za, proti, ale to si taktiež overíme. Elektronicky hlasujeme o 46. -ke. Takže končíme hlasovanie. Zamietnuté. proti, 19 za, takže zamietnuté. Teraz budeme elektronicky hlasovať o návrhu stanoviska k tejto téme. Chyba nám ešte jeden kolega. Zdá sa, že nebude hlasovať. Takže končíme hlasovanie. Schválené 41 za, 1 hlas proti. Pani Daty? Pán predseda... E, nie, nie, pani Saifi. Nie Daty. Takže ja som hlasovala za, ale e, zjavilo sa to, ako keby som sa zdržala e, hlasovania. Asi je problém s môjim hlasovacím zariadením. Poznamenali sme si to, hovorí predseda. Takže kolegovia, musíme opäť hlasovať o tomto stanovisku a začneme jednotkou. Pán Mauro? Pán predseda, keďže musíme hlasovať odznova, ak všetky politické skupiny e, chcú uchovať e, ten hlasovací zoznam, ktorý majú, tak by sme mohli zopakovať len finálne hlasovanie, aby sa to ak všetci majú ten istý hlasovací zoznam tentokrát taktiež a súhlasia, že nebudeme o tom znova pod pobode hlasovať. Jedine, že by nejaká politická skupina bola proti zelený. Jeden bod, pán predseda. V návrhu 40 bol ústny pozmenujúci návrh 5. Prvýkrát sme o tom nehlasovali, takže by som rada na to upozornila, aj keď je to po konečnom hlasovaní. 40 odpadá, hovorí predseda, ale e, ústny pozmeňujúci návrh neodpadá. Odpadá iba, ak je schválená 39. E, sekretariat by mohol pomôcť. Tento návrh, ústny návrh 5 a odpada iba, ak bude schválený kompromis 10, to mi práve povedal sekretariat. Ak schválené aj s desiatkou, tak sa to má vložiť do e, návrhu 40 ako doplnenie kompromisu 10. Myslíte si, že sme mali hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu 5? Je to to, čo hovoríte? Možno máte pravdu. Áno, je to trošku e, komplikovane naformulované, hovorí pani Brantner. Takže predseda navrhujem, aby sme možno hlasovali iba o piatom ústnom pozmenujúcom návrhu a potom už nebudeme hlasovať Eh, o zvyšku. Ostaneme pri tom výsledku hlasovania z predchádzajúceho razu. Kto je za piaty ústny pozmenujúci návrh? Ale pán Gžib, najskôr ako pán eh, spravodajca. Eh, ja som autorom tohto pozmeňujúceho návrhu, ale som proti, pretože to malo byť súčasťou kompromisu ale až v piatok po obede sa to vyjasnilo, som teda proti bodu 40 a aj proti tomu e, doplneniu. Ak ste teda proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu, tak my o ňom ako výbor nemôžeme hlasovať, hovorí predseda, a budeme teda pokračovať e, s ďalším spisom, pretože o tomto nemôžeme hlasovať. No a ako sa predtým dohodli všetky politické skupiny, my nebudeme hlasovať druhýkrát a ostaneme pri tom e, výsledku hlasovania z prvého razu a ideme teda ďalej. E, pán Mauro, návrh uznesenia, čo sa týka prehlásenia Rady a komisie o, o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom. Vážení kolegovia, ideme do toho. Návrh 56 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 57 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania schválené? 58 za, proti. Kto sa zdržal schválené? 59 za, proti. Kto sa zdržal schválené? Kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 60 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. 64 za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Myslím, že tu si to musíme overiť elektronicky, takže hlasujte prosím o 64. Aké sú výsledky? Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. Mm, pardon. Socialisti to neukázali, nedali tak jasne najevo. 65, to isté ako 74 za, proti. Kto sa zdržal hlasovanie, Zamietnuté. Kompromis 2 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Schválené. 69 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 70 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené, 71 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 72 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté, 73 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené, 75 a 80 identické za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 76 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? 77, 79 identické. Za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 78 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? Kompromis 3 za. Proti. Kto sa zdržal schválené? 83 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 90 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 91 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 92 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 93 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal, schválené, 99 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 100 za, 101, pardon, 101 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, Radšej si to overíme elektronicky. 101. Hlasovanie končím v tejto chvíli. Zamietnuté dvoma hlasmi. Sto dva za, proti. To sa zdržalo hlasovania zamietnuté. 103 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 104 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 105 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 106 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 107 za, proti, kto sa zdržal schválené, 108 za, proti, kto sa zdržal schválené, 110 <clears throat> za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 111 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 112 a 13 identické za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 114 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté 115 s ústnym pozmenujúcim návrhom číslo 1. Pani Kopa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja navrhujem ústny pozmenujúci návrh, ktorý e, hovorí o tom, že uznávame ďalšie úsilie irackých e, orgánov na zaistenie dobrých životných podmienok e, v konkrétnych oblastiach. Je tu odvolávka na články 100 a 105 dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom, aby bol ľahší návrat e, presídlených osôb od prípadu k prípadu, aby e, bolo, bol, e, bola možná ich prítomnosť na irackom území. Ďakujem pani Kopa, pán Mauro. Áno. K tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu tento návrh, tak ako bol predložený, tak mám možnosť vyrovnaného riešenia pre všetky pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o tábor a šraf. Poprosím socialistov, aby boli zodpovední v tomto odseku, pretože inak dosť budeme komplikovať pokračovanie hlasovania. So you are against, uh, this, uh, oral... Takže vy ste proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Contrario all'emendamento presentato dal gruppo socialista. Som proti pozmeňovaciemu návrhu socialistickej skupiny. Madame Kopa. Pani Kopa. E, takže proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu EPP. Sme za SMI, takže my nebudeme hlasovať o žiadnom ústnom pozmeňujúcom návrhu, hovorí pán predseda. Takže 115 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 115 v pôvodnom znení bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. 116 za, proti, kto sa zdržiava zamietnuté, 117 za, proti, kto sa zdržal schválené, 118 za, proti, kto sa zdržal schválené, 119 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 119. Overujeme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Končíme hlasovanie. Dvoma hlasmi to prešlo. 120 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? To si musíme taktiež overiť, prosím, elektronicky. 120 Čiže zamietnuté jedným hlasom. 122 za, proti. To sa zdržalo hlasovania? Schválené. 123 za, proti. To sa zdržalo hlasovania? Schválené. 124 za, proti. To sa zdržalo hlasovania? Schválené. 125 za, proti. To sa zdržalo hlasovania? Schválené. 126 za, proti, kto sa držal hlasovania schválené, 127 za, proti, kto sa držal hlasovania schválené, 128 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 129 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené, 130 za, proti, kto sa zdržal schválené, 131 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 132 za, proti, kto sa zdržal hlasovania? Schválené. Kompromis 6 v úvodných ustanoveniach za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Návrh 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. 19 za. Proti. Kto sa zdržal? Hlasovania zamietnuté. 20 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 7 za proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 24 za, proti, zdržal hlasovania schválené. 25 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 26 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. 27 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal hlasovania schválené. 30 za, proti, to sa zdržalo hlasovania, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 33 s ústnym pozmenujúcim návrhom číslo 2. Pán Kacin. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám ústny pozmenujúci návrh, ide o kompromis. E, na konci by sme povedali, že detašované pracovisko v Erbile by mohlo výrazne zlepšiť operativitu európskej delegácie v Bagdade. Zatiaľ sú dočasné priestory v Erbile, pretože eh, je to ľahšie aj sa tam eh, podniká s európskymi firmami a preto si myslím, že vďaka tomuto eh, návrhu by sme mohli pomôcť nášmu úradu, aby sa zviditeľnil a aby podporoval rôzne činnosti v Erbile. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Pýta sa predseda. Hlasujeme teda o 33 s ústnym pozmenujúcim návrhom 2 za, proti. Kto sa zdržal hlasovania? Nie je to jasné, takže prosím, overíme si to elektronicky 33 s ústnym pozmenujúcim návrhom 2 pána Kacina. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 35 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 10, kompromis 10 za, proti, kto sa zdržal, schválené. 41. Ak nie, nik proti 41 až 50 unblock. Takže s výnimkou 43. Kto je za? Proti? To sa zdržiava hlasovania? Schválené. A teraz návrh 43 za. Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ja myslím, že je to schválené, ale ak eh, na tom trváte, môžeme si to overiť elektronicky. Please close. So it's adopted as well. Schválené 52 za, proti, kto sa zdržal hlasovania zamietnuté, 53 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. E, musíme hlasovať, keďže 30 neprešla za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A 55 takisto, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Teraz odôvodnenia 1 až 14 blok, jedine, že by boli námietky. Za, proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Všetky tieto odôvodnenia. Teraz hlasujeme elektronicky o návrhu uznesenia. Takže hlasovanie končím. Schválené.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 So, colleagues, I have to remind you that the committee of... By som pripomenul, že Výbor pre medzinárodný obchod pripravil stanovisko pre náš výbor v tom zmysle, že by e, sa mal súhlas udeliť. Ďalšie hlasovanie, záverečné hlasovanie o návrhu odporúčania. Budeme hlasovať za alebo proti a elektronicky. Oh, sorry, sorry, sorry, sorry. No? Again, we need to repeat again, sorry, there was a technical problem now. Ešte raz si to musíme zopakovať, bol nejaký malý technický problém. Three more colleagues. Ešte ďalší treja kolegovia. Two more? One more? Dvaja, jeden. let's close the vote. Is adopted uh, uh, this uh, consent with Áno, je to prijaté. 47 za, dvaja sa zdržali. Nasledujúca téma je integrácia migrantov a ich dopady na pracovný trh a vonkajší dimenzia sociálnej e, bezpečnosti a koordinácie. Spravodajca Kristian Dampreda. preda jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, držali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 6 za, proti, teda 7, prijali sa 1 za, proti, zdržali sa schválené, 9 za, proti, zdržali sa schválené, 10 za, teda 11 za, schválené, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, zdržali sa prijaté. A, celá, a teraz <laughs> elektronické hlasovanie o celom návrhu tohto textu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 Ďakujem pekne. Pomysl- pomýlili sme sa v hlasovaní a v druhej časti čísla 2 sme hlasovali za, ale mali sme byť proti. proti ak ústny pozmeňovací návrh číslo 1 bol prijatý. Takže tá dvojka bolo oddelené hlasovanie. O druhej časti sme nemali hlasovať, pretože jednotka bola schválená. c'est Yeah, you're right, you're right, but it was also uh, rejected. No, máte pravdu, ale to druhé sa aj tak zamietlo. So that means uh, uh, it fails. A to znamená, že dobre, že to vypadáva, OK, berieme to na vedomie. So that was the last uh, dossier for the... To bol posledný bod na hlasovanie. Ideme na ďalší bod programu. Situácia v Egypte. Ale na chvíľočku si dáme pauzu. Colleagues, I, I just learned that uh, Mr. Leon will be here at 5 uh, o'clock. That means... Zvedel som sa, že pán Leon príde o 17. Takže na 15 až 20 minút máme pauzu. Teda poprosím vás, aby ste prišli o 17. we we try to get Mr. Leon as soon as possible. Poskúsime sa dostať sem pána Leona čo možno najskôr.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

So, colleagues, we can uh, start. Mr. Leon uh, with us uh, and... Kolegovia, tak môžeme začať. Pán Leon je s nami a ďalším príhovorom dnešným potom programu je situácia v Egypte. Takže vítam pána Leona, ktorý je predstaviteľom tohto regiónu v našom výbore. Pán Leon, sú tu viaceré obavy z 20, ohľadne 22 septembra, kedy bola, pardon, novembra, kedy bolo vydané doložky k ústave. Veľmi sa to kritizuje. Týmto sa vlastne dávajú bezbrehé právomoci do rúk prezidenta a je to skutočne situácia, ktorá vzbudila veľkú vlnu kritiky. Ústavné vyhlásenie ktorému sa venoval, venoval aj výbor Šure, sa vyjadril k tejto situácii. Ústavné vyhlásenia prichádzajú v kritickej chvíli pre demokratický proces v Egypte, kedy všetky politické síly musia byť schopné diskutovať o návrhu novej ústave, a to v čase pred referendum ktorého návrh máme z 15. decembra a toto vyhlásenie bolo vydané iba týždeň potom, čo sa uskutočnilo stretnutie Task Force. Vy ste tam boli takisto úč- účastní a vy ste tam zdôraznili viackrát dôležitosť demokratických reforiem v tejto krajine a kľúčové sú práve ľudské práva. Európska únia dlhodobo pomáhala Egyptu a podporovala ho v snahe e, zotaviť sa po Mubarakovom režime a vládnutí. A v rámci výmeny názorov dnes by sme chceli s vami hovoriť o tom, aké páky má Európska únia k dispozícii na to, aby mohla zatlačiť na Egypt tieto chvíli, na to, aby respektovali, rešpektovali demokratické pravidlá, právny štát a aby podporovali dialog s opozíciou a inštitúciami v štáte. Je to veľmi dôležitý test pre nové základy európskej politiky susedstva, aký to má dopad v rámci princípu viac za viac, aké páky má Európska únia v rukách, pokiaľ ide o e, vymáhanie finančných prostriedkov. Musíme e, dbať o naše partnerstva s krajinami, aby skutočne mali demokratický charakter, aby sa, aby sa mm, dodržiavali pravidla právneho štátu. Pán Leon, dostanete teraz slovo, aby ste sa vyjadrili tejto situácii a potom budete mať možnosť vypočuť si aj príhovory mojich kolegov a reagovať na ich otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobre popoludne. Som skutočne rád, že som v Európskom parlamente opätovne. Dnes budeme hovoriť o situácii v Egypte. Egypt je vždy určitou problémovou otázkou, pokiaľ ide o celý región. A to hlavne v období za ostatné dva týždne. Tam sme videli, že sa tam prehlbuje politické rozdelenie medzi tromi hlavnými prvkami toho politického trojuholníka ktorými tak pozorne pozorujeme. Máme tu prezidenta, moslimské bratstvo, Freedom and Justice, strana Freedom and Justice, Sloboda a spravodlivosť a ešte aj niektoré opozičné strany, súdnický systém súdnictva a to treťou súčasťou tohto trojuholníka sú opozičné strany a liberálne politické síly. Toto rozdelenie, tento rozkol, ktorý tam je, sa zhoršuje odvtedy, čo prezident 22. novembra vydal ústavné dodatky, ktoré následne boli tak kritizované a označené za neústavné. po návrhu ústavy, ktorý bol prijatý v kontroverznej situácii, ako to iste viete, v skorých hodinách piatok 30. novembra, potom čo táto ústava bola podporená, odsúhlasená, boli tu viaceré vyhlásenia k demonstráciám zo strany neislamsky zmýšľajúcich ľudí a takisto aj skupiny islamistov. A Videli sme tu skutočne veľkú mieru napätia, tak včera ako aj dnes, v Káhire a v ostatných egyptských mestách a uliciach týchto miest. Je tam skutočne veľké, veľká miera napätia. Nie je tam extrémne násilie, ale skutočne ...15. decembra by malo byť referendum o tejto ústave. Najvyšší ústavný súd mal sa vyjadriť o právnosti e, výboru Šure. Išlámsky protestanti obklúčili budovy, budovu, zabránili vstup do nej, a to aj napriek výzvam zo strany viacerých politických aktérov, vrátane predstaviteľov, členy predstaviteľov skupiny, e, politickej skupiny Slobody a justície, aby jednoducho nebránili vo vstupe sudcom do tejto budovy. Ako iste viete, takisto tu vyzývali sudcov, aby bojkotovali toto referendum. V neskorých hodinách v nedelu sudcovia oznámili zamietnutie nejakého kompromismu. To potvrdili v tom zmysle, že v budúcnosti už nebudú mať prístup ku kontrole volieb a referenda. Avšak tieto závery nie sú záväzné pre členov sudcovského zboru. Najvyšší súd označil toto ich zasahovanie za nevhodné, zasahovanie do politiky záležitosti. front záchrany, e, žiada referendum na základe, na základe legitívnych predpisov, žiada napravení situácií. Viacero politicky známych osobností sa vyjadrilo, že tento návrh ústavy bol predložený veľmi rýchlo a ľudia nemali vôbec možnosť vyjadriť sa k obsahu. Viaceré politické strany vyjadrili rovnaký názor a oznámili blízke, v časovom priestore blízke demonstrácie na, pred prezidentským palácom v Káhire Takisto sa podpísalo prehlásenie zo 18 politických strán a Egyptská sociálno-demokratická strana aj Front spravodlivosti a slobody a ostatné politické zoskupenia v tejto krajine. Opozícia bojkotuje teda referendum, alebo navrhuje odpoveď nie v referende, teda záporné hlasovanie v referende. Chcel by som vám povedať, že nie všetky opozičné strany, ktoré podporujú vládu, nezastávajú takéto stanovisko. Sú tu takisto aj hlasy, ktoré poukazujú na riešenia, na určité mosty, ktoré by sa mohli vytvoriť v rámci rokovaní. Pred, bývalý predseda výboru pre ľudské práva navrhol určité možnosti, ktoré by mohli zabezpečiť, ktoré by mohli zabezpečiť dialog medzi prezidentom tejto krajiny, sudcovským systémom a teda justíciou aj predstaviteľmi ostatnými vysoká predstaviteľka Európskej súd vonkážu činnosť je v úzkom kontakte s predstaviteľom EÚ v tejto krajine. Sme v kontakte s viacerými aktérmi, politickými aktérmi tejto krajiny. To sa týka kontaktov s jednotlivými politickými skupinami, stranami a aj ostatnými inštitúciami tejto krajiny. Náš signál je, že kľúčové je teraz vytvoriť určitý silný koncenzus napriek všetkými politickými stranami, aby sme dosiahli v justícii dohodu, aby, sa, aby sme sa vyhli nejakému inštitucionálnemu kolapsu a, a aby sa proces referenda uberal správnym smerom, tak aby zahrňal všetky sektory spoločnosti, aby sa dodržiavali pravidla právneho štátu, vrátane nezávislého súdnictva a aby to celé vyústilo do takej formy ústavy, ktorá bude zabezpečovať dôstojnosť všetkých ľudí v krajine. My tieto kľúčové požiadavky a princípy opakujeme opakovane e, pri rozhovoroch s predstaviteľmi Egyptu, aby sme spoločne vytvorili silnú pluralistickú demokraciu, ktorá bude dodržiavať delenie moci, jej kontrolu a to celé inkluzívnou formou, to znamená tým, že sa budú dodržiavať aj práva menšín. Možno niektorí z vás videli moje posledné verejné vyhlásenia, kde som trval na tom, že treba rešpektovať práva minorít, čo je kľúčovým prvkom demokracie. Nejde to iba o voľby. Tento inkluzívny proces v tejto fáze tranzit, tejto prechodného obdobia veľmi kľúčový a treba zabezpečiť aj nezávislosť pre justíciu a médiá, aby tu boli zachovávané princípy slobodného prejavu. A vychádzajúc z tohoto, si uvedeme, že sú viaceré argumenty na oboch stranách, ale čo je pre nás dôležité, aby sme podporili tie, ktoré sa snažia vytvoriť spoločný základ pre koncenzus. My sme presvedčení, že tento prezidentský dekret nemal prvky takéhoto koncenzu a bolo chybou e, v tomto kontexte ho vydať. A pre nás je dôležité, aby sme vytvorili takýto koncenzus, čo je vlastne zodpovednosť pre všetky egyptské strany, pre všetkých aktérov na politickej scéne. Vždy je tu určitá špecifická zodpovednosť, ktorú zohráva vláda, ktorú zohráva prezident, ale je to zodpovednosť pre všetky politické zložky. Nedávno sme mali, pán predseda zvolal Task Force Európska únia Egypt a je to vynikajúci nástroj, ktorý máme v rukách na to, aby sme spolupracovali s egyptianmi. A nie je to samoučelné, tam to všetko nekončí v takomto vyhlásení. Je to začiatok takého procesu medzi Európskou úniou a Egyptom. Niektorí z predstaviteľov nášho týmu obhajovali tento nový vzťah ako novú zmluvu s Egyptom, aby sa, podporil mier, aby sa podporoval mier a hodnota dodržiavania princípov právneho štátu, ľudských práv a správnej veci, správnej správy veci verejných. Je to veľmi dobrý dokument, tie odseky týkajú sa ľudských práv, ktoré sa týkajú demokracie, koncenzu, inkluzívnosti, je sú skutočne veľmi výroč, majú veľkú výpovednú hodnotu a chcel by som povedať, že niektorí poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú dnes aj tu medzi nami, ako napríklad pán Salafranka alebo pani Utebrok, sa angažovali v tom zmysle, že sa nám podarilo stretnúť aj s predstaviteľmi občanskej spoločnosti pred tým, než sa konalo to stretnutie na úrovni Task Force a oni sa takisto zúčastnili na stretnutia s týmito predstaviteľmi občanskej spoločnosti a my sme sa snažili zorganizovať stretnutie, ktoré ako také by bolo pluralitné, otvorené a ktoré by prinašalo so sebou nové možnosti, nové cesty pre dialog na oboch stranách medzi inštitúciami z oboch strán. Máme pred sebou veľmi ťažké obdobie, Najbližšie týždne budú pravdepodobne do toho referenda veľmi náročné, ale aj po referende samotnom. A my sme presvedčení, že odpoveď v súčasnosti musí byť tá, ktorá bude zúrazňovať viac zaangažovanosti Európy v Egypte. Znamená to viac práce, ale táto práca bude na prospech dosiahnutia, v prospech dosiahnutia takéhoto koncenzu a má to byť tá jediná správna odpoveď. Európska únia sa nachádza v skutočne výnečnej pozícii. Jeden, je to jeden z najdôležitejších aktorov medzinárodného spoločenstva, ktorý má v rukách takýto nástroj. A zároveň to pre nás znamená aj určitú zodpovednosť, pretože to jednoducho lemuje tú cestu, ktorou sa musíme uberať, teda cestou tých, ktorí sa snažia nájsť tento kompromis a konsenzus. Nebude to vôbec jednoduché. Nebude to jednoduché nielen pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ale ani pre Európsky parlament, ktorý môže zohrať veľmi dôležitú úlohu. My podporujeme zohrávanie tejto dôležitej úlohy na úrovni stretávania sa jednotlivých partnerov z oboch strán a opozičné. Týka sa to tak opozičných síl, ako aj všetkých inštitúcií v Egypte, pretože to posledné riešenie pre situáciu v Egypte v, tejto, v tomto čase bude kľúčové pre celý región, pre celú krajinu, a bude kľúčové aj pre vzťahy s Európskou úniou, pre našu spoločnú budúcnosť, pre celý región. Takže ja z nášho uhla pohľadu trvám na väčšej zaangažovanosti Európy a užšej spolupráci s tými, ktorí sa snažia hľadať riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Leon. A ja by som teraz chcel dať slovo najprv tým poslancom, ktorí sa zúčastnili na task force v Kahire, pán Salafranka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem špeciálnemu vyslancovi za jeho prácu a o tom, o tej žiadosti, ktorú predložil rozšírenému predsedníctvu Chcel by som vedieť, ako vidí situáciu, ktorá je znepokojivá v Egypte len týždeň po úspešnej Task Force EU v krajine a aké sú dôsledky prezidentského dekretu. A dodal by som pánovi Leonovi, že ten pocit, ktorý sme mali, že keď sme sa stretli a pani Nejc bude asi so mnou súhlasiť, keď sme sa stretli so Surakamse a s ústavným zhromaždením, tak e, ich práca už bola dosť vpred a už sa len sústreďovali na určité konfliktné body, konkrétne na to, či šaria bude hlavným zdrojom e, práva podľa novej ústavy. To, čo nám povedali poslanci, ktorí predstavovali minoritné a liberálne sektory, dúfali, že sa tento problém konsenzom vyrieši a že nebude potrebné o ňom hlasovať, ale žiaľ, k tomu nedošlo. A myslím, že veľmi opatrne a pragmaticky ste k tomu pristúpili a ja to oceňujem a je tu ten problém a môj konkrétna, moja konkrétna otázka je táto. Aká by bola eventuálna alternatíva, keby ústavný súd, ktorý už anuloval tú legisla- to legislatívne zhromaždenie, ktoré bolo výsledkom volieb, keby aj zrušil Surakan síl aj to ústavujúce zhromaždenie. A aká by bola teda situácia ústava potvrdzuje mandát pána prezidenta na 4 roky. A to znamená ratifikáciu tohto ústavného textu o mesiac a potom by boli aj nové voľby. A otázka je, aká by bola alternatíva k tomu, že keby sa táto ústava neschválila a to by prinieslo aj ďalšiu otázku, ako ESVČ hodnotí e, ústavný text alebo text ústavy? Je to text, ktorý podporuje väčšinu a nevychádza len z čisto demokratických prvkov? A aké sú možnosti konsenzu, keď je tu nový návrh a keď už tento text bol schválený? A posledná otázka. Myslíte si, že vzhľadom na okolnosti by bolo vhodné a želateľné, že ak sa tento dekret neodvolá, ako si niektorí kolegovia myslia, ale ja tu mám určité pochybnosti, eh, lebo aj tá pomoc EÚ, a či by sa zrušila, či by bolo dobré, aby aj americká administratíva pomohla, lebo vieme, že oni poskytujú obrovskú pomoc. Thank you very much, uh, Mr. Salafranca. And now, Madame Nates. In, in term on behalf of my group, I would like to thank Mr. Ďakujem pekne, aby som sa chcela poďakovať za to, že pán Leon prišiel medzi nás a že je ochotný s nami diskutovať o tejto náročnej situácii, ktorú tu máme. Ja som takisto jedna z tých poslankyň, ktorá sa zúčastnila tejto task force pracovnej skupiny a na jednej strane som nadobudla dojem, že niektoré z tých odpovedí, ktoré sme tam dostali, keď sme hovorili s našimi náprotivkami z výboru Šura a s niektorými novinármi, že nám jednoducho dávali tie odpovede, ktoré vedeli, že sa nám budú páčiť. Takže to bol jednoducho jeden z tých dojmov, ktoré som tam mal. Ale som si povedala v poriadku, Čas nám povie, ako to je správne, či skutočne iba boli prázdne slova, alebo či hovoria tak, ako to má byť. A druhá vec, ktorá ma skutočne prekvapila, pri tejto výmene názorov, ktorá trvala 4 hodiny, s členmi tohto výboru. Mali sú tam zastúpené viaceré politické strany. Ja by som to nenazvala paranojou, ale je to takmer paranoja. To zamietanie toho, čo by sa mohlo podobať na nejaké vmiešavanie sa zo, zahra, zo strany zahraničia. A to je teda jedna vec, na ktorú nesmieme zabúdať. A ďalšia vec, na ktorú nesmieme zabúdať, je úloha, pozitívna úloha, ktorú prezident Mursi zohrával eh, pri vyrokovaní prímeria v pásme Gazy, čo nie je niečím, čo by sme my mohli označiť ako menej dôležité, než to je. A posledná vec, možno som to už povedala, mali by sme sa pozrieť do minulosti, do tých chýb, ktoré sa tu udiali, keď sme tu mali prvé kolo prvých miestnych volieb v Alžírsku. Vyvstali z toho viac boli tam zvolení islamisti, islamisti a ako vieme, svet si vtedy vydýchol, ale potom o pár týždňov sa tam spustila občianská vojna, takže to sú všetko prvky, na ktoré nesmieme zabúdať. A potom, čo som to všetko spomenula, tak by som chcela úprimne povedať, že mám pocit, že som ako keby zahambená s tým, že pán prezident Mursi kde spolu predsedal na jednom stretnutí, eh, ktoré bolo organizované v rámci Task Force, kde hovoril o svojich ambíciách dodržiavať dodržiavať princípy demokracie, potom vydal takéto dekrety, ktoré nikto z nás nepodporuje. Takže otázka, ktorú sa musíme spýtať sami seba, je, že čo by bolo najlepšie urobiť, aby sme tieto dekréty eh, buď stia- aby boli buď stiahnuté, alebo sa prispôsobili potrebám spoločnosti a demokracie treba verejne ho pokarhať za to, čo urobil, alebo sú tu iné spôsoby. Tak, a to je moja posledná otázka, ktorú by som chcela spomenúť. Myslíte si, že je tu určitá nádej, ak toto referendum neskončí zle, že by tu boli nejaké pozmeňujúce návrhy k týmto dekretom v tom zmysle, aby sa situácia zlepšila, alebo si myslíte, že je tu nejaký čas na väčší nátlak v tom zmysle, aby sa tento nový režim, ktorý je dosť krehký, e, aby bol skôr podporený. Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Pancieri, ktorý je takisto predsedom magrebskej delegácie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Nespochybňujem fakt, že egyptský prezident zohral významnú úlohu v rokovaní prímeria a medzinárodné spoločenstvo to uznáva, ale zdáva, zdá sa, že toto uznanie e, využil Morsi na posilnenie svojej pozície v rámci krajiny. Toto je pre nás veľmi dôležitá krajina na dosiahnutie rovnováhy v takejto konfliktnej oblasti, ako je Blízky a Stredný východ. Myslíte si, že táto politika, ktorú neustále vyvíjajú, či je vlastne nejakou stratégiou na získanie eh, nového priestoru pre budúce voľby a že vlastne stavia egyptskú spoločnosť pred nové fakty a my ho nemôžeme nejakým spôsobom odsudzovať, lebo potom sa dostaneme do ťažkej situácie, tak e, z hľadiska demokracie, ako aj vnútornej situácie. Ja súhlasím s kolegom Sala Frankom. My sa samozrejme musíme vyjadriť k textu ústavy, je to text eh, takej pochybnej demokratickosti a má problematické úseky, Ja by som sa spýtal zásadne na toto. Nie je dostatočne presvedčivá línia, eh, že sa chce viacej Európy. Nie je to moment ani teraz, ani zajtra, aby sme zdvihli hlas a aby sme spustili e, nový princíp v politike susedstva. My by sme mali proces pozitívne podmienovať a chcel by som rád poznať vaše stanovisko k úlohe USA, pretože podľa mňa, e, že v týchto odalostiach nie sú dostatočne prítomní, ak e, armáde, či sa vyslalo jasné posolstvo v tejto ťažkej situácii. Ďakujem pekne, pán Pancieri. A teraz zostane slovo pani Kielner. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi Leonovi za toto veľmi zaujímavé expoze a tiež kolegom, ktorí sa zúčastnili v e, tej e, schôdze v Káhire. Otázka pani Nejs. Ja ju tiež podpisujem, čo môžeme urobiť po oznámení tohto dekretu. Pán Salafranka hovoril o úspechu Task Force. Ja by som vám dala ešte jednu informáciu od NGOčiek, ktoré hovorili o ich eh, sklamaní a vy mi k tomu poviete niečo viacej. Eh, oni hovoria, NGOčky, že boli sme sklamaní. Oficiálne spustenie Task Force nebolo otvorené. Prezident Mursi odmietal prítomnosť NGOčiek a EÚ vraj súhlasila s týmto prezidentovým stanoviskom. Ja by som chcel vedieť, či táto informácia je správna. Pán Leon, myslím, bude môcť na to odpovedať. A ak je tomu tak, tak si kladiem otázku, že či toto významné stanovisko, podľa mňa veľmi dôležité, k občianskej spoločnosti, k NGOčkám, či toto stanovisko EÚ práve nepodporilo pána prezidenta Morsiho k tým e, rozhodnutiam, ktoré prijal neskôr. Takúto otázku si kladem. A mohli by ste mi teda potvrdiť tú informáciu a či vlastne tým pádom sme mali vlastne slabšiu pozíciu z oči voči prezidentovi. Thank you very much, uh, Madam uh, Nielsen. As expected, I have uh, many requests for... Ďakujem. Je tu veľa žiadosti o slovo. Poprosím vás, aby ste sa obmedzili vo svojich rečníckých časoch a urobíme dve kola otázok a odpovedí. Ešte dve ďalšie vystúpenia. Pani Šáke. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Leonovi za jeho vystúpenie. Spomínali ste význam úlohy EÚ a tiež význam krajiny Egyptu pre to obdobie prerodu demokracie a pretože je to krajina, ktorá je dôležitá pre túto oblasť. S veľkým záujmom som si vypočula to, čo povedala vysoká predstaviteľka na adresu pána prezidenta a tiež aj aké boli reakcie na otázky novinárov, možno náhodou. Bolo tu určité načasovanie a hovorilo sa o, o získaní aktív a teda o vrátení prostriedkov do Egypta. aká je stratégia k týmto krajinám na Blízkom východe v Afriku a tam máme tú stratégiu More for More. Vysokej predstaviteľke som napísala list, že teraz sa naozaj ukáže, či sme schopní naše slova e, premietnúť v činy. A teraz nastala situácia, že aby sme tie naše silné slova, aby aj aby sme ich aj aplikovali. Slúbili sme egyptskému ľudu, že sa budeme zamriamať na ich práva a slobodu a to je všetko dôležité. A nastal čas, aby sme ukázali, že tá demokracia je viacej než to, že jeden muž má jeden hlas. A práva občanov musia byť zaručené zákonom a ako to vážne myslíme s tými podmienkami, pokiaľ ide o finančnú podporu, tak to nie je len test eh, v prípade Egypta, ale eh, to súvisí s celou stratégiou More for More. Ak nevystúpime teraz, tak kedy inokedy? Kedy uplatníme tú doložku podmienenosti a kto je vlastne našim hlavným poslucháčom? Zameriavame sa na ľudí alebo na vlády. A ešte by som rada počula, že ak teda ten princíp more for more nebudeme aplikovať, tak kedy potom? Pán predseda, ďakuje pani Šáke. Pani Muniz, ďakujem pán predseda, ďakujem pán Leon za to, že ste tu dnes medzi nami. Rada by som vám pogratulovala k vytvoreniu Task Force a k tomu, že robíte novú formu diplomácie kombinácie diplomácia a podnikateľstva a hospodárskú aj politickú podporu a že sa snažíte opraviť chyby, ku ktorým došlo v minulosti, keď boli vzťahy politické, ale bez napojenia na hospodárskú či sociálnu situáciu. Je dôležité, aby sme rozhodne podporovali hľadanie konsenzu zo strany ESVČ a EÚ v a ak tento konsens nebude, tak EÚ musí zrevidovať svoj postoj vo finančnej pomoci Egyptu, pretože ak tejto zmeni nedojde, tak sa by to bol neúspech a zostali by sme sa na začiatok. Otázka, ako vidíte úlohu Egypta v novej palestínskej situácii s, s tým, že má nový štatút, v OSN vzhľadom na význam Egypta v tejto oblasti. Ďakujem, pani Muniz. A teraz by som rád dal slovo pánovi Leonovi, aby mohol odpovedať na prvé kolo otázok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Salafranka, aké máme teda tie alternatívy či možnosti? Je veľmi ťažké si predstaviť, čo sa môže eventuálne stať, ale nie je také zložité si predstaviť, že bez toho pozastavenia zo strany Najvyššieho súdu, tak tá rada Šúra tak by e, možno je to trvalo by to ešte rok, rok a pol a tak ďalej, kým by e, inštitúcie odpovedali na návrh e, tej ústavy alebo s eventuálnou možnosťou referenda. Pravdepodobne dnes by sme aj takto toto rozhodnutie kritizovali, ak by k nemu v Egypte došlo. Áno. Čo je isté, je, že sme v situácii, kde vlastne všetky alternatívy sú zlé. A všetci zúčastnení majú nejaké argumenty a odôvodnené. Ale samozrejme aj milné, či už z hľadiska obsahu podstaty v súvislosti s demokraciou, aj to, akým spôsobom vytvoriť silnú demokraciu a tiež sú milné aj svojou formou. A my si myslíme, že ten inkluzívny konsenzus by mal byť taký nástroj, ktorý by nám umožnil dosiahnuť riešenie takejto situácie. Teraz máme návrh ústavy. Táto teda ústava sa schválila bude treba dosť času. Určite bude veľa stretnutí so zastupcami ESVČ. Ja sám tiež pôjdem a budem sa venovať detailne tejto ústave a tomuto textu. Ale čo možno nie je ani také dôležité, ako je obsah tejto ústavy, ako skôr to, čo v nej nie je. Text ústavy je relatívne neutrálny. Samozrejme sú tam dôležité body, ktoré tam nie sú, chýbajú. Napríklad práva žien nie sú zakotvené, ale minimálne nie tak, ako by sa to nám páčilo. Ale potrebujeme viacej času, aby sme podrobne vyhodnotili e, túto ústavu. Žiaľ, nemáme čas, aby sme ju mohli zanalizovať úplne podrobne a detailne. Ako ste povedali vy, ale aj mnohí ďalší, a povedala to aj pani Šáke, aj pán Pancieri. Mali by sme zrušiť našu pomoc Egyptu? Nuž pozrite sa. Rád by som ujasnil, že boli dohodnuté určité rámcové programy aj e, počas tejto poslednej task force. Ale akákoľvek naša podpora je vždy podmienená práve tými princípmi podmienenosti a práve tým princípom more for more. Je to veľmi dôležitý princíp pre ESV, aj pre vysokú predstaviteľku. Ona viackrát zopakovala, že tieto princípy, povedal to aj komisár Fülle vo svojom oznámení e, v marci a v máji. To nie, sú, to nie je niečo, čo je opcia, čo je voliteľné, ale že všetko dohodnuté bude podmienené týmito princípami, touto klauzulou. No kedy sa to urobí, to neviem, či teraz o dva týždne, o jeden mesiac a tak ďalej, to platí stále. Inšpirujeme sa týmito princípmi a de facto aj právo nás k tomu núti. Musíme rešpektovať tieto princípy. A teraz, v akom momente by sme mali dojsť k záveru, že treba našu pomoc Egyptu zmraziť. A už som to povedal skôr. Prednedávnom sme dostali nové návrhy, posledná od Sadata, ktorý prišiel s riešením a prídu nám určite mnohé návrhy riešenia. A keďže je to dosť špecifická, jedinečná situácia, aj vy, pani Nejc, ste si mohli uvedomiť, keď sme boli v Káhire, že je to skutočne jedinečná situácia, musíme teda bojovať. Ak sa rozhodneme, že EÚ bude mimo, tak e, to by bola chyba, že by sme nezohrali kľúčovú úlohu. My chceme, aby egyptiania našli riešenie, ale my nemôžeme samozrejme ostať bokom. To by bola vážna chyba vás zaujímajú USA. Aj pán Panceri položil túto otázku, aké je postavenie USA. Naša delegácia má konštantný kontakt s americkým veľvyslanectvom. Sme v kontakte s americkými týmami, ktoré pôsobia v Egypte. A myslím, že máme veľmi podobné názory EÚ aj USA. Chceme, aby sa dosiahol konsenzus a budeme robiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Pani Nates, povedali ste niečo naozaj rozhodujúce a síce, že práve v takejto situácii sú egyptiania znepokojení nejakým vonkajším zasahovaním a my preto musíme byť vysokodiplomatickí. To je veľmi dôležité. Možno mm, nie je to síce veľmi idealistické alebo ideálne z hľadiska princípov, ale musíme byť čo najpragmatickejší, musíme byť veľmi úprimní, musíme rozprávať veľmi jasne s našimi partnermi. Už som to povedala aj v úvodnom e, predstavení. Vláda sa pomýlila, chybne schválila ten dekret bez toho, že by dosiahla široký konsenzus. A povedali sme to tak aj poradcom, aj našim kontaktom prezidenta Mursiho. Vy ste sa pýtali, či boli vylúčené mimovládky. Vôbec nie. Ale nie všetky mimovládky, ktoré sú v Egypte, nemohli byť eh, zapojené Vytvorili sme akúsi skupinu, ale snažili sme sa mať čo najširšie zastúpenie. E, možno niektoré mimovládne organizácie neboli zapojené a kritizovali to, ale potom sú také, ktoré sú veľmi kritické, ale podielajú sa. Myslím, že vaši kolegovia, ktorí sa zúčastnili na tom zásadnutí, to môžu len potvrdiť. Žiaľ, nemohli sme prizvať všetkých. Mali sme prvé zasadnutie pred zasadnutím pracovnej skupiny a osobitný vyslanec pre ľudské práva EÚ sa stretol s istým počtom mimovládok. Nebolo ich veľa, ale vypočul si ich. Potom bolo stretnutie s občianskou spoločnosťou a zástupcovia Európskeho parlamentu boli prístup, prítomní aj e, pán komisár Füle a boli tam aj európske, aj egyptské mimovládky, tak 40-50, e, nepoviem vám presné číslo, ale nebolo to, e, nebolo ich až tak veľa. A potom bola večera, ktorej predsedal pán Füle, a boli tam zástupcovia občianskej spoločnosti a egyptských mimovládok. Takže bolo vyvinuté veľké úsilie. Ehm, snažili sme sa vypočuť e, čo najväčšie číslo a snažili sme sa e, naozaj e, pôsobiť veľmi inkluzívne. No ale samozrejme, že tí, ktorí neboli prizvaní, neboli spokojní. Ale my sme aj na verejnosti povedali, že je to len začiatok toho e, celého procesu, nie je to koniec. Takže budeme aj naďalej takto inkluzívne pracovať a ak vy alebo nejakí vaši kolegovia máte návrh, e, ak chcete navrhnúť nejaké organizácie, ktoré by bolo dobre stretnúť na budúce v rámci tejto pracovnej skupiny, tak vedzte, že si vás veľmi radi vypočujeme. Pani Šálke, ja myslím, že už som odpovedal. Súhlasím s ňou. Musia byť jasné princípy. A pani Muniz, aj s vami súhlasím a konsenzus je tu kľúčovým slovom. Gaza a palestinská otázka asi zohrávajú úlohu v tom, ako sa veci vyvíjajú a pán prezident Morsi sa cítil dosť silný na to, aby vydal takéto e, prehlásenie, ale nezapája sa priamo do uh, politického diania ani do pôsobenia politických síl. Ďakujem pekne. Teraz druhé kolo. Prvý rečník. Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež pánovi Lenovi rád poďakoval, že prišiel tak rýchlo na výzvu nášho parlamentného výboru a že nás informuje o situácii v Egypte. Jedna poznámka, úvaha a otázka poznámka. Mám pocit, že je škoda, že to, čo sa stalo teraz v Egypte za posledné dva týždne v súvislosti s EU, lebo sa to robí práve potom task force, ktoré bolo úspešné a to nie len preto, čo mi povedali kolegovia, ktorí boli prítomní, ale mali sme aj spoločné rozsiahle závery, programy, dodatky a tak ďalej. Mal som pocit, že tá schôdza mala obsah, že tam bolo len viacej ako 500 podnikateľov, ktorí boli prítomní. A tých 5 či miliard eur, či 6 uh, e, miliard uh, e, dolárov, takže to je veľká suma a teraz je to naozaj škoda, lebo sme v ťažkej situácii a teraz príde otázka. Keď vás počúvam, pán Leon, a chcete ten konsenzus a tie mosty, ktoré chcete postaviť, Ako by sa to dalo dosiahnuť podľa vás? Robím to preto, túto otázku, pretože 17. alebo 16. myslím decembra budú voľby, sú tam veľmi polarizované názory. Niektorí tam budú proti, alebo tí, ktorí nie sú vo vláde, ale možno budú konštruktívnejší k tejto ústave ale v tejto situácii, keď je takáto polarizácia, tak či sa za 16 dní dá niečo vyriešiť? Tie alternatívne možnosti alebo ten konsenzus, či budete mať nejakú čarovnú paličku, aby ste to vyriešili, ale zdá sa mi, že to bude naozaj veľmi ťažké a že sme naozaj vo veľmi znepokojujúcej situácii. Neviem, či tá formulka viacej Európy, eh, či im to pomohlo, keď vieme, že egyptiania chceli stále, aby sa nezasahovalo do ich vnútorných záležitostí, tak ako by sme mohli toto vyriešiť? Je pravda, že tento prezidentský dekret e, bude zrušený automaticky, ak sa odhlasuje ústava. Ja som to takto počul, ale čo je pre mňa problematickejšie, to je tá polarizácia Milamon, like give... Ďakujem. Pani Romero z delegácie pre Magrek. Dve minúty. Gracias, presidente, también Ďakujem. A ja som chcela pogratulovať pánovi Lenovi k jeho práci v tomto ťažkom prechodnom období k demokracii pre Egypt. A nadvezujem na predrečníkov aká je scéna, ak dojde k referendu, ak sa potvrdí táto situácia, teda je tu nejaký manevrovací priestor na to, aby sme dosiahli ten konsenzus, ako presvedčiť výťaznú stranu, že naozaj konsenzus je ťažký, keď sú takéto silové stanoviska, tak ako ich eh, má prezident Morsi. Je jasné, že stanoviska medzi extrémnymi silami sú veľmi rozdielne. Vieme, že aj v iných severoafrických krajinách je ťažká situácia, ale práve teraz by sme mali myslieť na túto novú situáciu a čo by sme v nej mohli urobiť. Uh, Ďakujem pekne. Teraz pán Atkins na dve minúty. Ďakujem. Neviem, či nie sme príliš blízko pánovi Morsimu príliš skoro a e, možno, že to naše angažovanie nie je pre dobro veci. Teraz si možno, že kolendujeme o problémy a vy ste neodpovedali na otázku, akú úlohu zohráva vojsko. A ja som nedávno hovoril s obyvateľom e, pásma Gazi a on povedal, že sa tá e, situácia dosť e, zhoršuje na severe Sinajského polostrova a Al Jazeera aj BBC World Service povedali, že súdnictvo je rozdelené, čo sa týka uskutočnenia ústavného referenda. Niektorí sa zapájajú, druhí nie. Takže môžete nám povedať presne, čo sa tam deje? Ďakujem pekne, pán Atkins. Pán posel, teda dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som trošku znepokojený v prípade Egypta, ale taktiež mám obavy, pokiaľ ide o náš realizmus. Od týchto krajín právom očakávame, že budú laické a demokratické, ale neviem, či sa to navzájom nevylučuje. E, laickosť to je menšinový projekt vo väčšine týchto krajín. E, platí tu skôr e, autokracia, ale či viac demokracie neznamená aj viac islamu. Takže sa na to musíme pozrieť realisticky. A ja by som dokonca povedal, že prezident Morsi e, teraz má veľkú väčšinu egyptianov, ktorá je za jeho politiku. Neviem, či my teraz e, chceme postaviť väčšinu obyvateľstva proti prezidentovi a taktiež ide o zahranično-politickú prestíž. pre chvíľou sme tu mali pakistánsku ministerku zahraničných vecí. Ona hovorila veľmi e, pozitívne o, o Egypte a e, v Štrásburgu sme zase počúvali iných, ktorí hovorili pozitívne o Egypte. O Palestíne sa už hovorilo a ja som znepokojený tým, že prezident Morsi e, je akýmsi vzorom v celej oblasti, takže presný opak toho, čo si myslíme my a čo si želáme. My sme za, ja som za e, univerzálnu platnosť ľudských práv, ja som za demokraciu a musíme sa tam snažiť pôsobiť, ale nemali by sme mať ilúzia. Ja sa preto pýtam, pri európskych krajinách máme jasné e, kodaňské kritériá, ale aké máme kritériá v rámci politiky susedstva sú re realistické a sú vôbec naformulované? Ďakujem pekne, pán posel. Teraz pani Janes na... Pán Janes, pardon, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. Už sa veľa vecí povedalo a ja sa s tým shodnem hlavne s pani Muniz a s pani Romero nadniesli veci tak, ako som ich chcel predniesť ja. A súhlasím aj s prístupom pána Leona. Len by som rád zdôraznil, že som vášne veriaci v tomto zmysle, že je potrebný konsenzus a dialog a tieto niekedy prinášajú nečakané výsledky v ťažkých dôsledkoch či okolnostiach. Ale veci, ktoré sa tu nepovedali, bola predpežná dohoda pred konsenzom, je potrebná atmosféra dôvery a tá sa nedosiahne len výzvami a dobrou vôľou, ale rôznymi cestami aj vysokou diplomáciou a to, že sa zúčastneným dá to, čo chcú, a so všetkými týmito prvkami nič nie je čierno-biele, všetkého vždy je tam veľa oteňov, a len takýmto spôsobom sa dosiahne konsenzus, ktorý prekoná súčasnú situáciu. Ale politika a diplomácia, tak ako to robí ESV, a vysoká predstaviteľka, myslím, že idete správnou cestou a nemali by sme sa unáhliť podľa mňa cestou sankcií alebo používaním tvrdej ruky. To všetko je veľmi zložité. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, pán Janes pán Leon dostane opäť slovo, aby odpovedal na otázky, ktoré padli v druhom diskusnom kole. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Milánovi. Nie je to podľa mňa škoda, skôr naopak. Pracovná skupina to je nástroj pre nás, aby sme sa mohli lepšie zaujímať a konkrétne pôsobiť v Egypte. Ale nie je to iba nástroj, ale ide tu aj o dlhodobé výzvy, ktoré možno nie sú výzvami pre egyptskú vládu a prezidenta, ale sú e, výzvou pre krajinu Egypt, či už teraz alebo v budúcnosti. Ale aj pre Európanov sú to veľké výzvy. A musíme vytvoriť podmienky na vytváranie pracovných miest je zásadné v Egypte. Preto hovorím, že to nesúvisí iba s touto vládou a týmto prezidentom, ale je to naozaj niečo, na čom musíme pracovať. A aj pracovná skupina hovorila o týchto dlhodobých výzvach. A to, tomu sa nevyhneme. Takže môžem povedať, že pracovná skupina bola vytvorená včas, potrebovali sme tento nástroj a zopakujem to, že ak sa na čokoľvek eh, dohodlo, tak eh, tu bude rešpektovaná zásada podmienečnosti a e, tej zásady viac pre viac, more e, for more, aby bolo jasné, akú podporu môžu egyptiania očakávať od EÚ a taktiež za akých okolností pomoc dostanú a za akých e, nebude možná. Takže je naozaj dôležité, že sa to stalo pred touto krízou. Ako by bolo možné zaručiť konsenzus, No už ja už som povedal, že sme videli alebo počuli rôzne návrhy dnes aj pána Sadáta pred pár týždňami zo strany WAFT. Tých návrhov bude viac v nadchádzajúcich dňoch. Niektoré navrhujú, že má byť dočasne schválená nová ústava alebo nejaký pozmenený e, pozmenená verzia ústavy z 89. Potom iné návrhy sa uberajú tým smerom, že by bolo dobré možno schváliť isté pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Takže je to také pohyblivé. Uvidíme, čo bude možné. Ide o to podporiť egyptianov. Vysoká predstaviteľka vždy hovorí, že je to eh, egyptský proces a my iba máme pomôcť e, egyptianom nájsť riešenie. Dekret. To bola ďalšia otázka. A odpoviem aj na otázku pána Romera, čo sa stane, ak bude schválená ústava. Prezident e, povedal, keď, sa, keď sme sa s ním rozprávali na túto tému, je, že oni nechcú predlžovať túto situáciu, keď e, teda prezident má tie vynimočné právomoci, keď bude schválená ústava, tak e, potom bude jasné, že legislatívne právomoci pôjdu e, parlamentnej komore Šura, potom legislatívne E, voľby budú zorganizované a parlament potom získa späť právomoci, ktoré má v súčasnosti prezident. Takže to bude mať e, priamy dopad, pretože legislatívny dopad bude mať tá rada Šura. E, pani Romero sa pýtala, čo sa stane, ak bude schválená ústava. Nož, mm, najskôr si počkajme na výsledok, či, či bude schválená alebo nie ten výsledok po prezidentských voľbách bol dosť tesný. Uvidíme, aký, aká bude podpora, aké stanovisko zaujímu jednotlivé politické strany do volieb, pardon, do referenda a ako zareagujú politické strany po referende. Pán Atkins, angažovanosť EÚ a vysokej predstaviteľky a jej týmu to nikdy nebolo iba vo vzťahu s istou politickou skupinou alebo prezidentom. Nie. Musí to byť e, všeobecná angažovanosť. Pokiaľ neboli zhromaždené podmienky, tak sme pracovnú e, skupinu e, nevytvorili. A z ekonomického, finančného hľadiska tá situácia bola podľa medzinárodného spoločenstva ťažká potom úloha vojska až do minulého mesiaca. To taktiež nebolo eh, v súlade s, eh, to nebolo, neumožňovalo nejaké de- demokratické snahy a eh, IMF až nedávno sa dohodli s Egyptom. USA sa snažia taktiež dohodnúť aj ďalší dôležitý medzinárodní aktéry. Nik sa nekontaktuje, z nás sa nekontaktuje s nejakou špecifickou egyptskou osobnosťou. <coughs> Pýtali ste sa na armádu, tá je zatiaľ um, dosť ticho. Ehm, pochopili, akú úlohu zohrávajú po tých zmenách, ktoré vykonal prezident alebo minister um, obrany vedúci kabinetu, takže myslím, že zatiaľ nezaujali nejaké osobitné stanovisko k tejto kríze. Môžem vám povedať? že pri ústave by sa malo práve doľadiť to miesto, kde sa hovorí o armáde, aby E, vojenské súdy e, nemali už možnosť súdiť e, civilov. To je iba jeden z príkladov. Potom rozkol v súdnictve. Áno, to je pravda. Aj my sme počuli, že nevšetci všetci sudcovia majú ten istý názor. Niektorých egyptiania vnímajú ako bližších Mubarakovmu režimu iní sú nezávislejší a chcú si ju zachovať, aj keď možno e, sú bližší prezidentovi a jeho týmu, ale je to rozdelené tak ako zvyšok v Egypte. Ale ja vám teraz neviem povedať, koľký z nich je v jednom a v druhom tábore. Uvidíme v nadchádzajúcich dňoch, ako to presne vyzerá. Pán Poselt, ja s vami súhlasím a opakovalo sa to aj v záveroch pracovnej skupiny Univerzálnosť ľudských práv, význam Egyptu, Egypta ako modelu v danom regióne. Teraz na tie závery nemáme čas, ale môžem vám ich zaslať. Pozrite sa na závery pracovnej skupiny a uvidíte, koľko krát tieto zásady opakujeme, tá univerzálnosť budovanie modernej demokracie. Takže je jasné, ako to vnímajú Európania. A zaujímavé je to, že bol vytvorený ten e, spoločný nástroj, tie usmernenia našej ďalšej spoločnej práce. A pán Ďaniev vy ste asi použili to správne slovo. Ide o to budovať dôveru. A žiaľ, to nám chýba v tomto procese. Boli by sme radi, keby bola dôvera medzi rôznymi partnermi, aby sa o ňu snažili. Oni nám hovoria, že si uvedomujú, že je tu potreba jasnejšieho konsenzu a my im zase hovoríme, aby netrvali tak na svojich jednostranných stanoviskách, ale aby snažili o to vybudovať tú dôveru a snažili sa nájsť eh, akúsi eh, pôdu, na ktorej by sa mohli dohodnúť. A Eh, vy ste už povedali, že na medzinárodnej úrovni ešte nedospel čas pre sankcie. Uvidíme, čo sa stane v nadchádzajúcich dňoch, týždňoch a potom ESVČ eh, po konzultácii s ostatnými inštitúciami a členskými krajinami sa pozrie na rôzne možnosti. Určite to bude otvorený proces, eh, všetky možnosti sú na stole. Všetko je možné, ale počkajme si na správnu chvíľu. Thank you very much, Mr. Leon, and uh, thank you for being with us uh, today. Ďakujem pekne, že ste boli s nami. My vám želáme veľa úspechov. Máte veľa vízie pred sebou, ale predtým, než sa otvorí táto téma, tak by som chcel dať slovo pánovi Lafiovi z DG Defko. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že komisia sleduje najnovšie udalosti v Egypte a pravidelne konzultujeme s našimi kolegami v rámci SVČ, ako aj s špeciálnym predstaviteľom Európskej únie v tomto regióne. Už sme zaangažovaní do prípravy Task Force a takisto sme boli zaangažovaní do organizácie, ako aj do diskusí o záveroch a sme radi, že sme videli takýto pozitívny výsledok tejto task force, kde tu je nová zaangažovanosť, nová kapitola vzťahov medzi Európskou úniou a Egyptom. A ako povedal aj pán Leon, toto je iba začiatok novej strany vzťahov s Egyptom. Súhlasím aj s pánom Leonom o pravidlách, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu našej pomoci či už máme zosilniť alebo posilniť, vychádzajú predovšetkým z princípov ľudských práv a takisto aj pokiaľ je ten princíp viac a viac, ako to bolo uvedené v rámci posledných debat. Pokiaľ ide o rok 2012, tam sme napríklad mali program, kde sa snažíme vytvárať pracovné príležitosti v najchudobnejších oblastiach Egypta. Takisto tu máme programy, v tom zmysle, aby sme zlepšili vzdelávanie, odborné vzdelávanie. Nový program, ktorý sa spustil v Egypte, bude takisto podľať princípu viac za viac. Takže my túto situáciu skutočne monitorujeme. Ďakujem pekne, pán Lafia. A v rámci tohto vstupu by som chcel uzavrieť tento bod programu dnešného. A ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť, pán Leon. We are going with the next point of our agenda, the 2012. Takže ideme ďalej. Je tu správa o Srbsku prvá diskusia o návrhu tejto správy v našom výbore. Takisto tu máme aj návrh správy o Kosove, pretože tieto dve krajiny sú úzko prepojené. A to je aj dôvod, prečo sme aj v spolupráci s podvýborom pre e, bezpečnosť venujeme pozornosť tejto téme. Máme tu dvoch spravodajcov, ktorí nás budú informovať o aktuálnych informáciách. Na poslednom stretnutí našho výboru sme tu mali správu pána poslanca Vigenina, ktorý predsedol tejto delegácii a informoval nás o návšteve. Teraz zostane slovo pán Kacin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctení kolegovia, som rád, že môžem povedať, že toto je skutočne jedna z najpozitívnejších správ o Srbsku na ktoré som pracoval za ostatných 6 rokov ako spravodajca, sa venuje tejto krajine. Bolo toho viac, keď som ešte pracoval aj na téme Čierna hora. Srbsko urobilo pozitívne kroky správnym smerom v ostatnej dobe. To je obtrkátvené aj v návrhu tejto správe. Hoci musí byť táto krátka, iba 6000 znakov, to je maximum, Nemôžeme môžeme v rámci týchto 6000 znakov urobiť zázraky. všetko by som chcel privítať progres, ktorý zaznamenalo Srbsko, pokiaľ ide o vzťahy so Kosovom. Dialóg na vysokej úrovni sa urobil na, na historickom stretnutí ministro zahraničných vecí oboch krajín. Sú dnes v Bruseli aj dnes aj zajtra, poprvýkrát už tretíkrát posledný mesiac a pokiaľ ide o management IBM, to sa takisto začalo pred týždňom. Nový prístup k participácii Kosova na regionálnych fórach zo strany Srbska vlastne ukončil samoizoláciu Srbska. Mali by sme podporiť obe krajiny, aby pokračovali v dialogu a v týchto normalizovaných vzťahoch. Priština nemala s touto prvou krajinou už veľmi dlhý čas žiadny správny dialog. Takže to je dobrá príčasť na to, aby sme do toho regiónu vniesli normalizáciu situácie medzi oboma krajinami. Participácia eh, v, európskom, v európskej rodine zohrala kľúčovú úlohu. Zároveň Srbsko čeli dôležitej výzve, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanému zločinu. A chcel by som využiť to príležitosť na to, aby som privítal snahy podpredsedu vládu Aleksandra Dučiča v tejto oblasti. Musíme podporiť túto vládu, aby na tejto ceste zatrvali čo najdlhšie. Musia sa vysporiadať preto všetkým s prípadmi korupcie na, vysokých, na vysokej úrovni, kde sa jednotlivé eh, jednotliví aktéry aj politické strany e, zúčastňujú pravidelne na takýchto korupčných škandáloch. Európska únia podporuje, Európs- podporuje Srbsko v týchto reformách. Je tu s nás sa s predstaviteľmi etnických Srbov, ktorí žijú na juhu od rieky Iber a ktorí doteraz boli absolútne ignorovaní, pokiaľ ide o dialog. Dúfam, že toto stretnutie sa uskutoční čoskoro, teda ešte skôr, než sa skončí tento rok. Na druhej strane, tento návrh zdôrazňuje potrebu vytvoriť a zachovať nezávislosť štátnych inštitúcií, ktoré sú bolo podkopané vlastne zmenou predsedu Centrálnej banky po tom, čo sa dostala k moci nová vláda. Veľká časť tohto uznesenia sa bude týkať reformy justície, ktorá musela za ostatné roky skutočne zdolať veľké prekážky. Je naj, veľmi dôležité, aby sme zabezpečili nezávislosť a profesionalitu sudcov a prokurátorov v rámci systému, ktorý musí čeliť viacerým výzvam. Obnova hospodárstva, európsky integračný proces sú úzko späté s týmito výzvami. Správa sa venuje špecificky práve otázke trestného súdu, trestného tribunálu, ktoré, ktorý prokurátori viackrát zneužívali. Hovorím tu konkrétne o článku, článku 359. Minuloročné uznesenie o Srbsku sa tejto problematike venovalo detailne a budeme sledovať, či naše odporúčania boli implementované a dodržané. Pokiaľ ide o správu gay pride, pokiaľ ide o podujatie Gay Pride v Belehrade, toto bolo zrušené a práva komunity LGBT musia byť aj v tejto krajine v plnej miere rešpektované a podporované zo strany politických vodcov. Sloboda prejavu je kľúčová vo všetkých demokratických zriadeniach a malo by to byť tak aj v Srbsku. Myslím si, že treba sa venovať aj otázke e, rozhodnutia súdu ICT Medzinárodného trestného tribunálu, ktorý osp- prostil obvineného všetkých obvinení. Treba zlepšiť vzťahy s ostatnými balkánskymi krajinami. Táto situácia je kľúčová na to, aby sa celý európsky proces integrácie ešte pohol ďalej vpred. Tento proces pokračuje však aj napriek určitým negatívam, napriek tomu rozsudku tohto súdneho tribunálu. Avšak treba povedať, že v Kosove sa stali vojnové zločiny a všetci páchatelia musia byť postavení pred súd v tých krajinách, kde tieto skutky nastali. Avšak je tu ešte stále 10 tisíc ľudí, ktorí sú postrádaní, e, nezvestní a táto situácia sa musí vyriešiť raz a navždy. Srbsko nebolo nikdy bližšie k tomu, aby začalo tieto negociácie o vstupe už to majú takmer na dosah. Správa, o ktorej dnes hovoríme, prináša pozitívne signály o podpore k Srbsku a jeho občanov. Dúfam, že rada bude čoskoro v stave povoliť Srbsku konkrétne dátumy na rokovania o vstupe. Mali by sme otvoriť ďalšie kapitoly vstupu tejto krajiny do Európskej únie. Chcem sa poďakovať sekretariátu a AFETu, ako aj môjmu týmu, ktorí skutočne vážne a ťažko pracovali na tejto téme. Som rád, že sa môžeme tejto téme dnes venovať. Ďakujem veľmi pekne, pán Kacín. A teraz, kolegovia, by som chcel um, urobiť nasledovný návrh kvôli časovým dôvodom a pretože obe správy európsky integračný proces v Kosove sú spojené a ako veľa pravdácia súhlasia, že by sme diskutovali o oboch návrhoch správ spoločne. Pani Lochbiller nahládza pani Lunačekovú ohľadne Kosova a preto by som vám teraz dal hneď aj slovo ohľadne prípadných poznámok týkajúcich sa správy o Kosove. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako som už uviedla, ja prejdem do Nemčiny. Ako som povedal, pani Lunačeková je chorá a požiadala ma, aby som mu zastúpila. Ako sa mi to len bude dobre dať, tak sa o to budem snažiť. A niektoré body tejto správy by som chcela predstaviť. Pani Lunačeková ma požiadala o to, aby som povedala, že v niektorých oblastiach ešte by sa dalo povedať oveľa viac, ale jednoducho musela takisto plniť pravidla a v niektorých oblastiach sa jednoducho to detálne popis musel skrátiť a dúfame, že bude viacero pozmeňujúcich návrhov, aby sa to teda nedalo pokryť. Správa ako taká sa víta tomu, že víta vykonateľnosť tejto štúdie zo strany komisie, ktorá počíta so stabilizačnou dohodou medzi Európskou úniou a Kosovom, aj v prípade, keď medzi európskymi, všetkými štátmi Európskej únie budú rozličné názory, pokiaľ ide o štatút tejto krajiny. To je skutočne pozitívne, teraz sa na tom dá ďalej pracovať v rámci asociačnej dohody. Správa berie do, na vedomie e, koniec nezávislosti od septembra 2012, kedy pozorovacia skupina zistila, že bol aplikovaný konkrétny krok v rámci zmeny štátu tu tejto krajiny. To je pozitívny krok, ale treba urobiť ešte viacero ďalších vecí. Správa oceňuje takisto aj dialog na vysokej úrovni medzi Prištinou a Belehradom, ktorý jednoducho priniesol nový život do toho dialogu, ktorý tu bol predtým. A na ďalších miestach správe sa objasňuje aj to, že sa chce zabrániť tomu, aby tu vznikali nejaké paralelné štruktúry, A takisto správa víta explicitným spôsobom preskúmanie a vymenovanie mandátu EULEX a takisto podporuje aj špeciálny výskumný mandát. Podporuje sa tu práv, štát, podporuje sa otázka právneho štátu tejto krajiny a podporuje analýzy a odporúčania v tejto oblasti a vyzýva všetkých súčasných aktérov, aby to aplikovali, aby bola zlepšená pomoc zo strany Európskej únie v tejto oblasti. Sú tu určité obavy v rámci správy, ktoré sa týkajú hlavne neprítomných úspechov v oblasti boja proti organizovanému zločinu a kriminalite, ako aj korupcii a vyzývajú sa úrady v Kosove, aby bojovali proti korupcii a organizovanému zločinu lepším spôsobom. Ale treba tu povedať aj to, že to sa netýka iba Kosova, ale aj iných, iných štátov v tomto regióne Balkánu. Takže možno ešte záverom by som mohla povedať, že v správe v bode 12 sa pokazuje na situáciu menšin, etnických menšín, ako aj menšín na vyvstávajúcich zo sexuálnej, organizácie, sexuálnej orientácie. A Minulý týždeň vo výbore pre ľudské práva sme diskutovali detailným spôsobom o situácii týchto menšín, predovšetkým pokiaľ ide menšinu Rómov a to takisto by malo byť obsiahnuté v správe. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dám spravodajcu, e, slovo tieňovému spravodajcovi. E, nech sa páči. Pogratuloval by som pánovi Kačinovi tých 6000 znakov, to obmedzenie, tak to sa mu podarilo urobiť zázraky. Predložili sme už niektoré pozmeňovacie návrhy, tie ste si mohli už preštudovať a teraz by som sa vrátil k tým hlavným zásadám. Pokiaľ ide o Srbsko a Kosovo, mám pocit, že politika a zákony ukazujú rôznym smerom. Keď sa pozriete na Srbskú ústavu, tak tam sa hovorí, že provincia Kosovo je neoddeliteľnou súčasťou Srbska a že je povinnosťou každého štátneho orgánu chrániť záujmy srbského štátu na kosovskom území. Mám ale pocit, že je to síce právny štát v Srbsku, ale je to nezlučiteľné s politickým smerovaním ku ktorému EU Srbsko povzbudzuje. A to nevyhnutne vedie k tomu, že musíme Srbsko vyzvať, aby urobilo ústavnú reformu. Ja si neviem, ako by mohlo Srbsko s takouto ústavou vstúpiť do EÚ. To treba jasne povedať. Zároveň niektorí z vás už asi viete, že ústavný súd v Srbsku poprel autonómiu Vojvodiny a to je v rozpore s tým, čo hovoríme, že podporujeme e, Srbsko mm, v decentralizácii. Mám pocit, že to je taký nejaký trend, ktorý sa teraz v Srbsku objavuje. A teraz ku Kosovu. Musíme si uvedomiť, že kosovskí Srbovia by nikdy nesúhlasili s tým, že sa stanú občanmi Kosova. Takže Srbsko bude mať stále vplyv na to, čo sa v Kosove deje. Takže najlepšie to musíme uznať a nejak upraviť. Naozaj e, cesta to jednoduchá nebude, ale musíme sa k tomu nejak rozumne postaviť. A ďalšia vec – hospodárstvo, srbské hospodárstvo je v hroznom stave. Nezamestnanosť asi 30 síce tie štatistiky sú dosť nespoľahlivé u mladých ľudí až 50 Pomer medzi pracujúcim a nepracujúcim obyvateľstvom to je asi jedna ku jednej. Nuž tak musíme sa pripraviť na migračné tlaky, ktorým čelia mnohé krajiny v EÚ posledný a nemenej dôležitý bod, ktorý treba zohľadniť. Mali by sme požiadať Srbsko, aby otvorilo archívy archívy Urba, ktoré sú relevantné pre celý región. Nejde tu len o Srbsko, ktoré by malo sa postaviť e, e, svojej minulosti, ale ide aj o ďalšie bývalé časti Juhoslávskej federácie, akokoľvek sa teraz volajú a nechcem sa v tom teraz zvrtať, ale otvorenie srbských archívov by sa malo urobiť až spätne do roku 1945. Všetky tie e, archívy srbskej tajnej policie a rovnako aj vojenské archívy. Ďakujem, pán Šepflin, hlavne za tú poslednú dôležitú poznámku, s ktorou naozaj súhlasím. Pani Kopa, ako tieňová spravodajkyňa za socialistov, nech sa páči. Budem veľmi stručná, hovorí pani Kopa. Ďakujem obom spravodajcom za ich správy. Súhlasím s pánom Kačinom, že je to pozitívna správa a že poukazuje na zmeny v Srbsku a je dobré a vhodné stanoviť termíny na rokovanie. Tie eh, voľby v máji boli úspešné a neviem, prečo spravodajca v odstavci 1 začína touto informáciou alebo e, víta alebo oceňuje priebeh volieb. A potom tento odstavec by mal zdôrazniť pozitívny vývoj na tejto úrovni, ale obávam sa, že to tú skutočnosť nezohľadňuje a to, že voľbe, voľby predstavovali len obmedzený pokrok, pokiaľ ide o prístup do EÚ v porovnaní s marcom 2012. Pani Lunáček, ako aj my, e, sme boli na tej delegácii. Nová vláda nás ubezpečila, že v tomto procese budú pokračovať a ja stále ale očakávam nejaké konkrétne výsledky. Áno, síce ten signál bol dobrý, áno ale potrebujeme niečo konkrétne, hlavne teraz, keď už uplynulo tých prvých 100 dní novej vlády. Volebná kampaň prebehla, potom boli dlhé rokovania o vláde, dlhá letná prestávka a tak ďalej. Celé sa to spomalilo a tak, ako to teraz vyzerá, nie je pravdepodobné, že by sa v novembri mohlo začať rokovať a to je tu ešte tá podmienka s Prištinou, ktorá nie je jasná, či sa splní. Hovorím to aj preto, keď sme diskutovali s občianskou spoločnosťou v Belehrade, tak sme sa stretli s priamými stiažnosťami na to, že sa príliš zdôrazňuje otázka Kosova a že sa nehovorí o demokratizácii krajiny. Hoci si nemyslím, že je tomu presne tak, ale mali by sme veľmi pozorne e, si tieto stiažnosti vypočuť a som spokojná s tým, že tento návrh správy o tom hovorí v jednom oceku. Ale táto správa na celej jednej stránke hovorí o Kosove a keď máme potom samostatnú správu o Kosove, tak nechápem, prečo veci opakujeme. Myslím si, že e, sú tu je tu riziko veľkých nezhôd a ja by som bola rada, keby táto správa o Srbsku sa venovala len Srbsku a nebola by správou o Kosove a bola by som radšej, keby sa e, tejto téme venoval kratší odsek. Ja viem, že je to dôležitý, veľmi dôležitý bob, ale rozhodne by to nemala byť správa o Kosove. To by sme potom vyslali e, Srbom zlý signál. Dobré, dobré je na tom to, že reformy sa realizujú, ale mali by byť rýchlejšie, hlavne v súdnictve, v boji proti e, korupcii a v slobode a nezávislosti mass médií. Pokiaľ ide o korupciu, určitý pokrok sme zaznamenali, ale nesmieme zabúdať na to, že je tu hrozba zneužívania korupcie na politické ciele a tá línia je naozaj niekedy veľmi tenká. Je potrebné zabezpečiť nezávislosť všetkých procesov, zabezpečiť to, aby sa do toho nezamiešavali politici. But, um, we'll have... Áno, dobre, už eh, skončím. Ešte určite bude príležitosť k diskusii a ďakujem spravodajcom, pretože obaja vyslali naozaj veľmi pozitívny signál, pokiaľ ide o rozširovanie v regióne. Máme už menej než 15 minút a veľmi veľa žiadostí o slovo. Pán Danok ako tieňový spravodajca pre Srbsko a Kosovo. Mám možno tú výhodu, že som v malej politickej skupine, tak som tieňovým spravodajcom pre všeličo, aj pre Čiernu horu. Ale pogratuloval by som v každom prípade pánovi Kačinovi Ďakujem za odstavec 22, zlepšenie vzťahov medzi Srbskom a Čiernou horou. Páči sa mi aj 5 spolupráca Srbska s Medzinárodným trestným tribunálom, aj 6 obnovenie dialogu medzi Belehradom a Prištinou. A tiež súhlasím s tým odsúdením tej vlády, s tým, že sa zrušil eh, ten pochod A to je všetko vec, ktorá nie je v súlade s moderným myslením v tejto oblasti. Takže dúfame, že svoj postoj ešte zmenia. A je to napríklad aj e, rozdielne s tým postojom v Čiernej hore. Potom článok 359 a tie kozmetické úpravy. Mám anglo-srbských voličov, ktorí v tejto krajine investujú a oni majú pocit, že tento článok sa používa na to, aby ich penalizovali a zbavili majetku v Srbsku. Takže je to akýsi pozostatok z komunistickej minulosti a ja by som naozaj rád podporil tú výzvu, aby sa ten článok 359 okamžite revidoval, pretože v modernej krajine nemá čo robiť. Inak som so správou spokojný a Gratulujem Srbsku k tomu, že sa stalo kandidátskou krajinou. A pokiaľ ide o správu pani Lunáček, nemám k tomu, čo dodať, e, len z môjho osobného hľadiska si myslím, že tento parlament nemá čo veľmi vnúcovať členským štátom, e, ako sa rozhodli v tom štátu, to je ich vec. Ako už povedal pán Šepflin, Otázka uznania Kosova je veľmi zložitá a ten odstavec 6 rozdelenie Kosova nie je e, možnosťou. Ja osobne si myslím, že to môže byť možnosť a možno na to medzinárodné spoločenstvo jedného dňa príde. Ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz dostane slovo pán Kukan, ktorý je predsedom delegácie. Ďakujem. Pokiaľ ide o správu o Srbsku, tak som veľmi spokojný s týmto návrhom správy. Je to objektívna, pozitívna správa. Pozitívne hodnotí proces integrácie Srbska tiež vysiela dobrý signál. Plne podporujem tú výzvu komisii, aby stanovila dátum na začatie prístupových rokovaní Všetci chápeme, že to nebude niečo automatické. Srbsko bude musieť pokračovať v reformách o všetkých potrebných krokoch. Tiež si myslím, že je potrebné spomenúť boj s korupciou a organizovaným zločinom. Článok 359, slávny či neslávny, ako ho chceme označiť, Pán Kačin to dal do uznesenia. Ja si myslím, že je to dobré. A určite bude podrobne sledovať ďalší vývoj v tejto otázke. No a regionálna spolupráca. Srbsko sa podľa mňa snaží a to by si možno zaslúžilo širšiu zmienku v odstavci. A tiež by sme mali spomenúť ten zmierovací proces hlavne vzhľadom na nedávne tri rozsudky Medzinárodného trestného tribunálu. Tie tri rozsudky sú podľa mňa akousi skúškou Srbov a srbských politických predstaviteľov vzhľadom na vystúpenia a pôsobenie väčšiny srbských politických predstaviteľov vystupujú zodpovedne a proevropsky, a to je pre nás povzbudivé. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom na definitívnom texte. Táto práca sa tu odviedla naozaj veľmi dobre a nehovorím to len diplomaticky. Pani Lunáček a jej ďakujem za dobrú správu. Kosovo dosiahlo pokrok v integrácii Štúdie komisie ukazujú, že je tu možnosť k ďalším krokom. Vítam prihlásenie komisie, že za posledné roky komis- e, Kosovo zvyšilo e, svoje schopnosti splniť povinnosti vyplývajúce z dohovod. Návrh správy to jasne potvrdzuje. Hlavne to, čo je potrebné ešte dokončiť pred SAA spomína sa liberalizácia, hovorí sa o určitej polarizácii kosovskej spoločnosti. Ja si myslím, že EÚ v Kosove investovala dosť a ten integračný proces by mal pokračovať a je potrebné, aby Európsky dvor auditorov spracoval správu o Kosove. Nesúhlasím s tým, čo sa hovorí, že o špecifických problémoch E, že tých 5 členských štátov Kosovo neuznalo. Ja si myslím, že je to síce problematické, ale to nie je ten hlavný problém. Tiež by sa mal venovať jeden odsek tomu, aby bol taký vyváženejší jazyk, hlavne pokiaľ ide o vzťahy e, Kosova so Srbskom. Slovo má pán Posel, deňový spravodajca pre Kosovo frakcie EPP. Ja chcem naozaj podporiť návrh pani Lunaček. Samozrejme, že to musíme ešte trošku posilniť, ale najdôležitejšie je odmietnúť akékoľvek rozdelenie Kosova, pretože tým vzniknú nové krízy, možno aj ozbrojené konflikty v celom regióne. A potom by sme museli aj v Srbsku eh, nastoliť otázku eh, údolia Preševo, potom aj susedné krajiny, eh, Montenegro, teda Čierna hora a tak ďalej by sa mohli začať ozývať. Takže sa do toho nepúšťajme troštvrťovou väčšinou parlament viackrát rozhodol e, územná celistvosť e, Kosova s optimálnou ochranou e, menšín. To je vlastne základ ústavy a je to súčasť plánu Atisári. Samozrejme v praxi treba ešte čo to spraviť, ale teoreticky už je všetko ošetrené, takže naozaj navrhujem, aby sme tu mali jednotné požiadavky na obidve krajiny. Najlepšie by bolo mať bilaterálne vzájomné, bilaterálnu vzájomnú dohodu, kde by platili rovnaké normy pre menšiny. Od toho sme však veľmi vzdialení a preto to znenie v prípade menšín zo strany kolegu Kačina je podľa mňa e, pozitívne a musíme sa pokúsiť obidve krajiny e, merať rovnakým metrom, pretože iba tak e, budeme braní vážne v danej oblasti a preto podporujem návrh pani Lunaček aj správu kolega, kolegu Kacina, ale prístupové rokovania menšiny. Tu som za to, aby sme to vyjadrili trošku umiernenejšie. Ďakujem pekne, pán Posel, pán Pancéry, tieňový spravodajca za socialistov a demokratov. Áno, veľmi stručne, pán predseda. Táto správa je prechodná podľa mňa a nemohlo by to ani byť inak, pretože ten postup bude ešte dlhý, ale Vidím, že v Kosove e, sú tu tri reality. Nezávislosť, vnútorná zvrchovanosť, potreba posilniť túto zvrchovanosť prostredníctvom e, čím ďalej tým lepších reforiem Potom úloha medzinárodného spoločenstva, tu sa treba vzdať istých dilem. A tretia možno problematickejšia úroveň neuznanie e, severné, severnou komunitou Kosova. Tá situácia by mala byť jasnejšia, pretože musí byť jasné prepojenie medzi reformami a dialógom a musí to byť jasnejší pokrok sú tu nadchádzajúce mesiace, tie budú rozhodujúce pre medzinárodné spoločenstvo a EÚ a budeme musieť dosiahnuť, aby sa hovorilo o všetkých týchto troch úrovniach, aby e, sa tu postupovalo prísnejšie, hlavne ak sa má priblížiť e, Kosovo a Srbsko EÚ. Takže musíme svojím spôsobom klásť dôraz na reformy, ktoré úzko súvisia s dialogom a potom môžeme pracovať na tomto dokumente. Predseda, ešte máme štyroch rečníkov. Ale keďže sme skoro využili čas, e, tak iba minútu. Myslím, že aj o Islande budeme musieť hovoriť na budúce. E, je to spôsobené tou dlhou diskusiou o Egypte. Pán Landsberg, na minútu. Vy ste sa nehlasili o slovo? Dobre, pán Preda. Ďakujem pekne. Áno, ja som chcel požiadať práve o odloženie rozpravy o Islande. Dve veci k tomu, k tej správe o Srbsku. Je to v záujme EÚ začať rokovania so Srbskom a to čím skôr. A taktiež musím povedať, že je tu isté protirečenie a o Srbsku. Žiadame totiž to veľa od Srbska. Ako keby už Srbsko pristúpilo e, k EÚ. Takže podľa mňa budeme musieť byť presnejší v našich očakávaniach vo vzťahu so Srbskom a musíme objasniť, čo si predstavujeme pod normalizáciou vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, čo si myslí komisia o, o tom, ako by to malo vyzerať e, predtým, ako sa začne vyjednávať. Teraz pani Ibris Zagič. Ďakujem pekne, pán predseda. Som ja Pán Kukan už povedal všetko to, čo ja som chcela povedať, takže gratulujem Jelkovi skutočne. To bolo veľmi dobré východisko pre diskusiu možno skôr po anglicky. Ok, då börjar från början. Eftersom herr Kukan sa nästan... No, vzhľadom na to, že pán Kukan už povedal takmer všetko, čo som chcela povedať, takže ja s tým súhlasujem, ale gratulujem Jelkovi, pretože sa mu podarilo zachytiť všetky najdôležitejšie body, takže je to výborné východisko pre diskusiu. Súhlasím aj s kolegom Tanokom k tomu článku 359. Ja predložím pozmeňovacie návrhy, aby som upresnila túto vec. Tiež v rámci týchto pozmeňovacích návrhov predložím také texty, ktoré žiadajú vládu, aby implementovala to, čo sme od nej doteraz žiadali. Ďakujem pani Ibris Sagič. Pán Peterle ako posledný. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Situácia v oblasti je veľmi zložitá, napätá a preto je veľmi dôležité, aby sme e, mohli skonštatovať pozitívny vývoj aj v Kosove, aj v Srbsku. Aj keď asi je viac pozitívneho v Srbsku, ja blahoželám spravodajcovi k tomu, ako to naformuloval. Čo sa týka Srbska, som veľmi rada, že sme skonštatovali e, lepšie susedné vzťahy, aj zlepšený dialog s Prištinou, ale sú oblasti, kde sme nezaznamenali pokrok, pretože možno máme iný názor, rozdielný názor. Ja som mala možnosť overiť si pro európske smerovanie novej vlády. Ja dúfam, že sa to potvrdí. Srbská vláda, srbská politika e, musia e, pozorne načúvať, ak im budeme hovoriť o prípadných nedostatkoch. Ďakujem pekne, pán Peterle. Možno, že DG pre rozširovanie pán Pake za komisiu by sa stručne vyjadrili. Áno, chcem sa poďakovať spravodajcovi za dobrú správu. Tam má všetky hlavné odkazy. Posilňuje to aj to, čo je obsiahnuté v našej správe o pokroku. Srbsko získalo štatút kandidátskej krajiny, teraz musia podľa toho aj konať. Nová vláda podľa nás začína prechádzať od slov k činom. Začali sa e, reformy. Bude aj čoskoro schválený akčný plán, ktorý nadviaže na tú správu o pokroku. Taktiež tu bude aproximácia z aký komunitér. Ja myslím, že to všetko vlastne bude vo vašej správe, dúfam, lebo sa to čoskoro stane. No a zvyšok reformy, reforiem to je tak. Srbsko dúfa, že čoskoro začne rokovať. Prejavuje sa to aj v tých lepších vzťahov medzi EÚ a Kosovom. V správe sme jasne rozlišili to, čo je potrebné Čiže zamerať sa na tie kľúčové kritéria, tak ako boli zadefinované minulý rok. A taktiež sme tu naznačili ten potrebný dlhodobejší postup e, pre normalizáciu vzťahov s Kosovom. Úplná normalizácia to si vyžaduje taký čiastkový postup Takže všetko sa nebude môcť vyriešiť v nadchádzajúcom čase. Teraz je dôležité to, aby hlavne dialog na vysokej úrovni priniesol nové výsledky, hlavne čo sa týka uplatňovania tejto dohody a dúfame, že budú aj konkrétne ďalšie dobré správy. Zblízka to sledujeme, potom prídeme s ďalšou správou, keď bude dostatočný pokrok pri iných prioritách a vaša správa v marci taktiež e, prichádza, teda príde veľmi vhod, tešíme sa na ňu. Ďakujem pekne pán Pake, pán Fan Enk ku Kosovu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa poďakoval pani Lunáček za túto správu, návrh správy. Dúfame, že sa čoskoro zotaví. Tešíme sa, teda pozeráme sa hlavne na to, čo je v štúdii o realizovateľnosti, teda predloženie toho návrhu mandátu pre začatie rokovaní s Kosovom za predpokladu, že sa Kosovo pozrie na tie oblasti, ktoré sme vypichli. A tešíme sa aj na plodnú a ďalšiu diskusiu na e, vysokej politickej úrovni. Napríklad konkrétne zajtra bude to mať e, veľký dopad na ďalší, ďalšie pokračovanie vzťahov EU-Kosovo. dobrý výsledok zajtra a neskôr sa potom odzrkotli v záveroch rady. Budúci týždeň. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Kacín. Pani Lochbiller, veľmi stručne, pretože to naozaj musíme skončiť. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za pozitívne slova, ktoré tu odzneli. Ku Kosovu a Srbsku musíme prístupovať pozitívne, je to veľmi dôležité. Iba chcem stručne hovoriť o pár veciach, ktoré tu zazneli Poprvé vám chcem povedať, že všetci moji kolegovia tieňoví, spravodajcovia e, mali oveľa podrobnejšie správy a vďaka tomu by sme to mohli my naformulovať trošku racionálnejšie. Týka sa to aj pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. K tomu, čo povedal pán Poselt, mm, otázka menšín v Srbsku, je to asi relevantnejšie aby poslanci z susedných eh, krajín Srbska eh, to možno realistickejšie opísali prostredníctvom pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Potom očakávania pani Kopy, ona pochádza z krajiny, ktorá neuznala Kosovo, ona Chcem, aby tam bolo toho čo najmenej v mojej správe o Kosove. Je to asi zbožné želanie, pokiaľ v srbských médiách budú dávať viackrát tak priestoru e, práve o Kosove v porovnaní s mojou, tak e, to spôsobuje dosť škody a v podstate je to dosť nemožná práca potom ale to, čo prekvapilo Srbsko a to, čo by som povedal na to, čo povedal pán Tenok, teda to očakávanie, že by 5 krajín malo uznať nezávislosť Kosova. Týchto 5 krajín je proti e, rozdeleniu Kosova a toto je odkaz aj pre Srbsko. No a to trošku zjednodušuje náš život. Ja sa zajtra stretnem s pánom Dačím a Tačičom a tu v Bruseli a e, budeme s nimi naďalej diskutovať. No a vďaka ich aktívnej účasti sa, dúfam, naozaj posunieme vpred, ale ide o to budovať spoločnú dôveru. A v konečnom dôsledku nemôžeme hovoriť o pokroku vlády, pretože inak máme dva problémy prezident Srbska sa e, e, teda nechodí do všetkých susedných krajín, mal by byť aktívnejší hlavne vo vzťahu s Chorvátskom a parlament musí byť e, súčasťou dialogu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Lochbiller. Ďakujem pekne. Ja som počula, že správa pani Lunačekovej zaznamenala veľkú podporu a robila som si poznámky, pokiaľ ide o kritické pripomienky a ja budem informovať v každom prípade teda. Ďakujem pekne, ďakujem za pochopenie časového, časovej tiesne. Tieto dve správy sú veľmi dôležité a my budeme túto tému aj naďalej sledovať, ale tri oznámenia lehota. 9. januára od 12. pokiaľ ide pozmeňujúce návrh, pokiaľ ide o Srbsko a takisto to platí aj pre Európsko integračný proces pre Kosovo, teda správu o tomto a posledné oznámenie je, že budúci bod dnešného programu je presunutý na ďalšie stretnutie nášho výboru, pretože už nemáme čas. Ďakujem pekne, pekný večer, želám dobrú chuť, dovidenia.